Dear colleagues, we can uh, start our meeting. Kolegovia, môžeme začať zasadnutie. Srdečne vítam podpredsedu uh, komisie, Európskej komisie pána Katajnena. Pri tejto príležitosti budeme hovoriť o implementácii akčného plánu pre obehové hospodárstvo. ktoré bolo prijaté v marci 2016. Tento výbor sa veľmi rád dopočuje o pokroku od ostatné návštevy a aké iniciatívy sa očakávajú na ďalší pol rok. Radi si počujeme správu o implementácii akčného plánu obehového hospodárstva, keď ju Európska komisia vy zverejní a bolo dohodnuté, že sa každých 6 mesiacov pán Timmermans príde s nami podeliť o nové skúsenosti a vedomosti a o tom, aby, nám, aby nás poinformoval o tom, aký pokrok zaznamenali. Takže nech sa páči, dávam vám slovo, aby ste uviedli e, nové skutočnosti a potom začneme diskusiu pán predseda, ctení poslanci, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, či ďalšie pozvanie na váš výbor. Dnešná téma, dnešná téma je obehové hospodárstvo, je to naozaj aktuálna téma, pretože dnes sme uverejnili nový zoznam výrobkov, ktoré e, patria do e, smernice o ekodizajne. Budem o tom hovoriť neskôr. Oceňujem, že teraz máme čas sa sústrediť na obehové hospodárstvo. Myslím, že mnohí z nás súhlasia s tým, že obehové hospodárstvo je obrovským trendom vo svetovej ekonomike počas ďalších rokov. My ako regulátor musíme mať predstavu o tom a rozumieť, ako možno podporiť tento prechod od lineárneho k obehovému hospodárstvu. Je to dôležité, pretože modely obehového hospodárstva existujú už na trhu, sú produktívnejšie a vytvárajú viacej pridané hodnoty než tradi tradičné modely podnikania. Je veľmi dôležité udržiavať, udržiavať aj sociálny model nášho hospodárstva a takisto, aby sme si zachovali sociálny rozmer spoločnosti Takže my ako regulátor musíme mať predstavu o tom, ako čo najlepšie tento vývoj podporiť. Nachádzame sa na ceste a máme dobrú rýchlosť a to už jeden viac ako rok po prijatí balíka o obehovom hospodárstve. Ehm, komisia už začala realizovať akčný plán Eh, vyrovnaným tempom. V súlade s akčným plánom sme predložili legislatívny návrh ohľadom odpadu, legislatívny návrh online predaju tovarov, pokiaľ ide o eh, záruky za výrobky, potom sú to je nariadenie o eh, hnojivách, na, na novely, novely predpisov o verejnom obstarávaní a tak ďalej. A tie majú vytvoriť eh, platformu EÚ eh, pre eh, straty na potravinách a obehy a to povedie do pilotného projektu k obchodom na, s inovovaným obchodom. V nasledujúcich rokoch komisia bude informovať o implementácii akčného plánu priebehu e, budúceho roku e, vyjde e, oznámenie o prizvaní v energiách. Takisto sa vypracuje, vypracováva platforma o financovaní obehového hospodárstva, čo je veľmi dôležitým konceptom. Teraz by som sa venoval ekodizajnu, teda smernici o ekodizajne, o eko Ekodizajn je podstatnou časťou, súčasťou obehového hospodárstva, pretože umožňuje modernizovať naše hospodárstva. Vytvára stimuly a rovnaké podmienky pre firmy, ktoré fungujú v Európe. A takisto aj pre tie, ktoré dovážajú výrobky e, z ostatných častí sveta, teda ekodizajn považujem za projekt jednotného trhu, pretože vytvára jednotné regulačné prostredie pre výrobky z Európy i dovážané z ostatných krajín. Na ekodizajn musíme nahliadať minimálne z troch hľadisk spotrebiteľskej, teda čo robiť na to, aby mali vyššie práva spotrebitelia. Po druhé sa treba zamerať na otázky zo strany priemyslu. A po tretie, v dôsledku ekodizajnu môžeme, a vďaka ekodizajnu môžeme chrániť životné prostredie. No, potom ďalšia poznámka sa týka um, postavenia spotrebiteľa. Tým, že sa zniží uh, spotreba energie, to nemajú e, v rukách iba vlády a politici. Môže sa to tiež dostať do rúk spotrebiteľov, ktorí sú konečnými užívateľmi e, vďaka ich každodenným voľbám produktov, ktoré používajú. Čím viac dáme e, moci do rúk spotrebiteľov, tým môžeme viac pomôcť priemyslu modernizovať hospodárstvo. Smernica o ekodizajne je veľmi dobrým nástrojom budovania povedomia, informovanosti a tým sa dá ľahšie eh, informovanie vyberať si zo strany spotrebiteľov. Európsky spotrebitelia aj spotrebitelia si myslia, že kumulatívne sa ušetrí v rozpočte okolo 450 eur pre jednu domácnosť. Naša, náš odhad v komisii je ešte pozitívnejší. Predpokladáme, že ročné úspory typickej domácnosti by mohli dosahovať až 500 eur za rok. Čo sa týka volieb, tie môžu um, znamenať obrovské úspory pre domácnosti i spoločnosť. Keď sa na to pozrieme z hľadiska podnikov, ekodizajn a označovanie znamenajú e, de facto jednotný trh, e, stabilizujú e, regulačné prostredie, pretože sa prostredie stáva predvydateľnejším, podporujú investície do novatorských riešení. Vedecké štúdie ukazujú, že legislatívny rámec môže znamenať e, úspory až 55 miliard eur ročne, alebo e, môžu zarobiť 55 miliard eur. Ak budú používať energeticky efektívnejšie e, predmety, zariadenie a podobne. Situácia znamená prínosy aj pre, pri, pre priemysel, aj pre spotrebiteľov. Nejde tu iba o jednotlivé produkty, napríklad e, o televízor alebo o umývačku. Môže sa jednať o e, miliardy, e, bilióny, stovky tisícky produktov v e, miliónoch domácností skôr než sme vypracovali zoznam výrobkov, sme vypočítali, že vďaka tom, tejto tejto smernici by sme mohli ušetriť toľko, koľko spotrebuje Taliansko ako krajina za jeden rok. Takže smernica o ekodizajne je nielen maličkosť a drobnosti, ale je to, má široké dopady. Takže do roku 2030 by sme mohli ušetriť na energii toľko, ako Švedsko spotrebováva na energiách za rok. Takže pozrieme sa na Švedsko a Taliansko, porovnajme ich. Ak toľko môžeme ušetriť či vytvoriť na novo, ak bude náš návrh prijatý, ak teda Európa chce dosiahnuť veľké veci. Toto, tu má príležitosť. Ako som povedal, dnes sme zverejnili zoznam položiek, ktoré chceme dodať e, do zoznamu smernice o kadizajne. Je šesť rôznych e, položiek, e, napríklad sušiče na vlasy, solárne panely, chladené kontajnery, rýchlované kanvice a tak ďalej. Všetky tieto tri, všetkých týchto šesť zariadení boli zvolené, pretože majú potenciál usporiť energiu. Bude potrebné ďalšie politické e, rokovanie, ale zoznam vychádza z potenciálu energetických úspor. Poviem, že ak tento návrh e, bude podporený, Európania môžu získať tie isté zariadenia, ktoré používajú v súčasnosti, ale také zároveň, ktoré budú spotrebovávať menej energie. A náš prímysel bude mať e, Eh, rovnaké podmienky pre svoje výrobky. Bolo to výborná príležitosť eh, stretnúť sa so, so zastupcami spotrebiteľov i um, priemyslu. A zastupcovia priemyslu naozaj tento návrh široko podporili ako jeden dobrý spôsob pomôcť Európe vytvárať nové pracovné príležitosti a zlepšovať um, produktivitu rast a pridanú hodnotu. Teraz e, e, odpady z obalov a hnojivá. Od začiatku e, cyklu produktov je je odpad z obalov jedným z dôležitých bodov a je potrebné dosiahnuť dohodu na tejto dôležitej otázke budúci rok. Dúfame v podporu zo strany Európskeho parlamentu. Ten obrovský počet pozmeňujúcich návrhov, ktoré ste predložili, ukazujú, aký veľký význam tomu prikladáte. Tuto, táto práca prebieha hlavne vo, výro, vo výbore pre životné prostredie. Zo septembra sa ukázalo, že je veľká podpora napríklad pre separovaný zber, prevenciu odpa- tvorby odpadov a tak ďalej. Dovolte, aby som pripomenul, že ponuka plnej technickej pomoci pri spracovaní odpadu je na svete z predpokladám, že o tom môžeme hovoriť v tomto výbore budúci rok v januári. Takisto pokračujú naše e, e, ďalšie práce. Návrh nariadenia o hnojivách je prvým z návrhov v rámci akčného plánu. Je to jedinečná príležitosť e, vytvorenia a otvorenia jednotného trhu pre znovu použité živiny a sú tu doma, e, ide, e, znamenalo by to o 30, 30 zníženie naš, našej závislosti od dovozu e, týchto látok do roku 2030. Už máme zadefinované aj rozdelenie prác medzi sebou a v parlamente treba zvýšiť trvalodržateľnosť znížením kontaminantov a znížiť toxicitu pre životné prostredie i ľudské zdravie, najmä pokiaľ je o kadmium. Európska komisia tiež skúma, ako by sa dalo financovať finančnými nástrojmi zbavenie prostredia kadmia a, a ako by takýto investičný plán mohol pomôcť Európe. Ďalší plán FC a um, ekologicky viazaných investícií. Čo sa týka FC a týchto investícií, je to veľká príležitosť pre zelené hospodárstvo a môže takto, môže takto vzniknúť e, veľké prispenie súkromných i verejných financií pre zelené hospodárstvo. Aby som uvedol zo pár príkladov. FC podporuje viacero projektov, ako napríklad recyklácia papiera. Bol to projekt v Španielsku, kde sa lokálne lepšie využíva e, odpadový papier a vláknina. Potom e, ďalší projekt prebieha v Taliansku, e, kde sa používajú nové technológie spracovania bioplastov a biochemikálie, ktoré sa môžu potom ďalej využiť eh, pre výrobu plastov. Ďalej vo Fínsku eh, s pomocou EFSI eh, bolo vybudované zariadenie na ďalšie využitie recyklovanej vlákniny. Potrebujeme však viac a veľmi sa snažíme zvýšiť eh, počet ekologických projektov financovaných z EFSI eh, a vrátanie obehového hospodárstva. Čo sa týka prvého roka, komisia navrhla eh, predlžiť tieto ciele za roky 2020 a zvýšiť finančné investície. Čo sa týka eh, výsledkov parískej eh, mm, konferencie, eh, chceli by sme prispieť budovaním príslušných zariadení, ktoré by pomohli splniť ciele COP21. Čo sa týka investičných fondov a štrukturálnych fondov, projektov a mm, ďalšie zariadenia e, preskúmame na to, aby sme ich mohli použiť pre obehové hospodárstvo. SFC e, možno považovať aj za pod, ktoré budú znamenať zvýšenú pridanú hodnotu e, na vďaka príslušným investičným platformám. Napríklad vo Francúzsku prebieha projekt, ktorý má podporiť nízkouhlíkové hospodárstvo v istom regióne čím sa tento región stane do roku 2050 regiónom s, nulovým, s nulovými emisiami uhlíka, čo by malo e, prispieť aj k rozvoju ďalších oblastí. Teraz niekoľko predstav, ktoré ukazujú naše, našu podporu trvalo e, obnoviteľným zdrojom prechod na obehové hospodárstvo a lepšie je... A v roku 2017 budeme pokračovať e, v implementácii e, plánu obehového hospodárstva piatimi e, iniciatívy. Redukovať, re, znova používať a recyklovať čím sa e, zniž, má znížiť využitie plastov. Po druhé, je tu legislatívny nástroj či návrh na znižovanie používania vody e, pretože je obrovský tlak na využívanie tohto zriedkavého zdroja. Po tretie, e, zokruhovanie systému zásobovania vodou. To bude priama reakcia na iniciatívu občanov z roku 2013. Po štvrté, predložím iniciatívu na riešenie rozhrania pre chemického, chemického odpod, odpadu. A budeme a bude zavedený systém na príjmanie z druhotných e, súrovín a ich lepšie sledovanie. A napokon zavedieme monitorovací rámec na meranie pokroku v rámci EÚ smerom k obehovému hospodárstvu. Čiže, vážené poslankyne, poslanci, tu by som to uzavrel. A samozrejme som otvorený vašim pripomienkám a vašim otázkam. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. A teraz sa môžeme pustiť do prvého kola vystúpení koordinátori a ich zástupcovia. Karl-Heinz Florenc dostáva slovo ako prvý. Poprosil by som koordinátorov, aby sa držali dvojminútového času, lebo máme 30 mien na zozname rečníkov. Takže vopred ďakujem za spoluprácu. Pán Florenc, nech sa páči. Áno, ďakujem, ja sa budem snažiť. Pán podpredseda, ďakujem, že ste prišli. Počas vášho vypočutia ste to prislúbili. A mm, je fajn, že to aj dodržiavate, takže ďakujem pekne. Ecodesign. Pred desiatimi rokmi som stal pri jeho zrode. No a tu je to dosť problematické, mm, či už žiarivky a podobné veci. Teraz e, sa už názory dosť e, pohli, pokiaľ ide o túto otázku. Aj komisia k tomu pozitívne prispela. Mňa by zaujímalo, aké kritériá sú stanovené pokiaľ tých 6 faktorov alebo 6 produktov, ktoré ste odprezentovali a či e, zdrojová účinnosť e, je tiež dôležitým bodom. Ja mám pocit, že v komisii e, v oddelení pre životné prostredie konečne pochopili, že environmentálna politika to nie je len e, trestanie, ale zohľadnenie vedeckých e, poznatkov už v úvode, teda vyhýbanie sa odpadov, odpadom v čo najväčšej miere. A ďalšia otázka. Európske pravidlá. Ako sa tieto realizujú? Keby som vám vymenoval, koľko európskych pravidel sme my veľkou väčšinou tu prijali a ako mizerne e, sa implementujú v našich krajinách, vrátane Nemecka, tak by vám zatiaľ naozaj nechutili raňajky. Ja by som nás toho všetkých e, rád ušetril, takže naozaj je potrebné to, na čom sme sa spoločne dohodli, aby sa to naozaj aj implementovalo. Druhý bod. Otázka obehového hospodárstva. Tu je problém s tým prierezom odpad a chémia. Komisia to tiež potvrdila, chystáte nový dokument, čiže mňa by zaujímalo, či tie práce pokročili, ako to zakomponovať do obehového hospodárstva, lebo recyklovať môžeme koľko chceme, keď e, vôbec nevieme, čo je v tých pôvodných surovinách, tak nám to vôbec nepomôže a to na iste, to na iste neprospeje. No, už mi čas vypršal, čiže ďalšie otázky, tie by som vám potom zaslal poštou, ak dovolíte. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Pani Dali. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj podpastovi Katanenovi za to, že prišiel. Ja mám tri hlavné veci, ale zopár slov na úvod, pretože potom, čo komisia stiahla pôvodný návrh o obehovom hospodárstve. Vy ste predložili nový balík a bol tam akčný plán. A boli sme takí zdráhaví, lebo pre nás to bohužiaľ nebolo odprezentované ako legislatívny návrh lebo my nechceme, aby obehospodárstvo skončilo len na papieri ako e, také heslo, ktoré sa bude stále len používať a nebude mať žiaden obsah a neprinesie tie prínosy, ktoré si všetci želáme. Vy ste spomínali tých 6 bodov alebo 6 prvkov, ktoré ste si zvolili v prípade ekodizajnu a vraj to vychádza z ich energetických črt Áno, je fajn, že komisia dostala svojmu záväzku ohľadne ekodizajnu. Myslíme si, že legislatíva o ekodizajne je nevyhnutná pre obehové hospodárstvo, pretože ona v zásade určuje, z čoho sa budú vyrábať v budúcnosti produkty. Ale rada by som pochopila, do akej miery um, sa dá spolahnuť a um, teda do akej miery uh, si myslíte, že bude úplne uh, úplne jasné z tej legislatívy, čo sa dá získať, e, aké suroviny z existujúcich produktov e, a nemusia to získavať na novo e, ťažbou a tak ďalej. Vy ste spomínali plasty, spomínali ste aj znečistenie morí, takže vo vašom akčnom pláne máte dva body. Predloženie nový plán pre plasty v obehovom hospodárstve roku 2017 a potom zníženie znečistenia morí Um, na dodržiavanie cieľov do roku 2030. Čiže ako to vyzerá s týmito konkrétnymi aktivitami? Či už komisia začala pripravovať stratégiu pre plasty? A či dodržíte ten cieľ roku 2017 a či komisia má nejaký akčný program pre členské štáty na znižovanie e, znečistenia morí a ako majú členské štáty byť prinútené uh, um, vymieňať si osvedčené postupy v tejto súvislosti. Prečo to hovorím? Nuž, členské štáty tie budú musieť v konštitúciu implementovať politiky Európskej komisie. Bude to na nich a musíme zabezpečiť, aby to naozaj aj urobili a aby to, čo je teraz na papieri, bolo aj pretavené do skutočnosti v členských štátoch. A ešte posledná vec, pokiaľ ide o morské prostredie. Je tu viacero dobrých dobrovoľných iniciatív mimovládok a priemyslu, ale ja vyzývam komisiu, aby navrhla také opatrenia, ktoré zabezpečia e, zníženie e, tých mikro a makro odpadov, ktoré sa dostávajú do morského prostredia do roku 2017 ako súčasť teda spomínanej e, stratégie. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Teraz pán Demesmáker. Ďakujem pekne, pán predseda. Srdečne vás tu a ja samozrejme vítam, pán Katajnen. Budem hovoriť po holandsky, ste si už asi všimli. Pán komisár, mám zo pár konkrétnych otázok. Som tým spravodajcom pre balík obehového hospodárstva, takže v tejto funkcii vystupujem. Prvom rade ide o inovácie. Inovácie sú samozrejme prioritou akčného plánu Innovation Deals, tieto sú mimoriadne dôležité, aby sa odstránili možné legislatívne prekažky, aby sa vystupovali a aby sa riešili teda prekažky, ktoré nám bránia v riešení tejto otázky. Takže plne podporujem, čo ste vypovedali, teda že niektoré členské štáty už spustili isté uh, projekty North Sea Research Roundabout. Moja krajina sa toho zúčastňuje a ďalšie slúbne projekty. Takže ako to vyzerá s aktuálnym stavom, pokiaľ ide o európske výskumné projekty v rámci Innovation Deals? Druhý bod. V akčnom pláne sú aj opatrenia týkajúce sa stavebného odpadu. Rok 2016 bol prijatý alebo avizovaný dobrovoľný recyklovací protokol. Ako to s ním vyzerá a ako je to eh, s tým pomerom v porovnaní s eh, so cieľmi, ktoré sú záväzné do roku 2020, pokiaľ ide o stavebný odpad. Nebolo by náhodou dobre stanoviť aj nejaké nové ciele, pre odpad v oblasti stavebníctva e, s horizontom 2020-2030 možno. A ešte ďalšia všeobecnejšia otázka, pán komisár. V akčnom pláne sú obsiahnuté konkrétne opatrenia na stimuláciu trhu s druhotnými surovinami. Aj to je priorita, ktorú plne podporujeme. A ide samozrejme aj o to, aby sa skrátka Mm, predchádzalo vzniku odpadu. To je dôležité východisko celej idei obehového hospodárstva. Čiže aby sme povedal inak, potrebujeme naozaj veľmi premyslenú politiku preto, aby sme z dlhého hľadiska dokázali predchádzať vzniku odpadu. Čiže aby sa stále uh, nerobil opa, odpad iba pre obehové hospodárstvo. Takže ako to vyzerá s touto oblasťou? A ešte na záver, naozaj stručne, pán komisár, ja som bol spravodajcom aj pre biodiverzitu. To je správa, ktorá bola schválená prednedávnom. Máte možno k tomu nejaké nové informácie, pokiaľ ide o fitness check, smernice o prírode, kedy budú výsledky a asi so štúdiami, ktoré hovoria o tom, že smernica o prírode sa musí v plnej miere implementovať. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán Gebrandy. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne pánovi Katajnenovi za to, že prišiel. Ja by som začal tým, že mám pocit, že sme tu uväznení v takom zvláštnom kruhu a to nič nesúvisí s okruhovým obhovým hospodárstvom. My každého pol roka pozývame pána podpredsedu, aby nám porozprával o aktuálnom vývoji, pokiaľ ide o obhové hospodárstvo a celý tento balík. A to preto, lebo máme pocit, že komisia možno nesplní tak celkom to, čo slúbila. Ale teraz mám pocit, že komisia sa, sa nás snaží presvedčiť o tých rôznych e, výhodách, krásach obehového hospodárstva, ale o toto nám nejde v tom našom pozvaní e, každopolročnom. E, my naozaj sme presvedčení o výhodách obehového hospodárstva a my tlačíme na komisiu, aby urobila viac, než robí doteraz. A je to aj potrebné. Keď sa pozriem na ten akčný plán, na tie navrhované kroky, takmer všetky z nich meškajú. Takmer všetky. A asi je to iba náhoda, že dnes, keď nás opäť navštevujete, tak na dnes sa plánuje ďalšie oznámenie spolu s BEUK o ekodizajne. Čiže dúfam, že na budúce, keď pôjdete zase o pol roka, že nielen budete oznamovať nové iniciatívy, ale eh, že nás poinformujete o tom, čo už sa udialo No to by sme naozaj uvítali. A veľmi som sa tešil vašim slovám o tom, že Európa byť veľká vo veľkom a že obehové hospodárstvo je presne jednou takouto veľkou vecou. Váš kolega, pán Timmermans, e, toto povedal, ale predseda Juncker, od neho som nikdy nič také nepočul. A ja naozaj sledujem, čo sa deje v komisii a mám dojem, že predseda Juncker a ľudia okolo neho majú stále počet, to je jedna z tých malých vecí, ktorým by sa Európa nemala venovať. Keď si prečítam uh, The Economist, tam sa dokonca uvádza, že komisia uh, sa správa podobne populisticky, uh, pričom iných z toho kritizuje a že teda nenavrhuje to, čo by sa navrhnúť malo. Týka sa to aj tostrov a tak ďalej. A Myslím si, že presne viete, o čom hovorím. Takže komisia neviem, či sa viac destrachuje e, o to, čo sa píše v britskom bulvári, než e, čo hovoria seriózne, seriózne um, ekonomické e, články. Čiže celá komisia musí byť o tom presvedčená kompletne a nielen tak polovične. Čiže neviem ešte, aký bude obsah balíku o ekodizajne, uvidíme. A ešte na záver, a tu už to uzavriem, pán predseda, celá tá zdrojová účinnosť musí byť súčasťou efektívne využívanie zdrojov musí byť súčasťou ekonomického semestra, lebo ak to tam nebude, lebo ak naozaj si myslíme, že toto je dôležitá transformácia našej ekonomiky a že to je jedna z tých veľkých vecí, tak to tam naozaj patrí. A ekodizajn, to sa netýka predsa iba energie, ale aj využívania zdrojov lebo toto je to najpodstatnejšie, pokiaľ ide o ďalšiu fázu ekodizajnu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pani Konečná. Ďakujem pekne. Pán podpredseda, ja len doplním zo pár otázok. Ja sa veľmi teším, podobne ako kolegovia, že hovoríte, že ekodizajn nie je nejaká maličkosť, že je to vec veľmi dôležitá. No a myslím, že na to, ako je to dôležité, na to čakáme až príliš dlho. Slubujete nám tu veci od začiatku funkčného obdobia, pokiaľ ide o ekodizajn, smernica o ekodizajne, je podľa nás smernica, ktorá by mohla pomôcť riešiť mnohé problémy, ktoré sú spojené s oblohovým hospodárstvom a s využitím odpadu. A stále na to ešte čakáme. A už to považujem za chybu, takže mňa by zaujímalo, aký je reálny rámec e, toho, ako si predstavujete ďalší postup v tejto veci, lebo máme 2,5 roka za sebou, pred sebou len ďalšie 2,5 roka. Radi by sme to v tomto čase ešte zvládli. To je prvá otázka. Druhá otázka. Vy ste spomínali iniciatívy v tej poslednej časti vášho prejavu, ale skôr ste hovorili o nejakých názvoch. A mňa by zaujímalo, ako si predstavujete konkrétne že budú vyzerať tieto iniciatívy, ako zapadnú do toho celého konceptu obehového hospodárstva. A ešte tretia vec, tretia otázka, to je využívanie odpadu na účely produkcie energie. Ja si osobne nemyslím, že by sme mali staviť alebo stavať na rovnakú úroveň alebo dokonca horšiu energetické využívanie odpadu ako skládkovanie. My máme nejaké sny, žijeme v nejakej realite a ak teda v tej realite žijeme, tak e, som stále toho názoru, že tie úplné zbytky, ktoré nám zostávajú, pokiaľ je odpad, že by sme ich mali skôr rozumne použiť, než ich e, niekde zahrabať pod zem a nechať pre budúce generácie. Možno nejaký zemový skanzen by mohol z toho vzniknúť o niekoľko storočí. Neviem, ale fakt mám skôr obavy, pretože mnohé členské štáty postupujú práve takto. Radšej dať odpad pod e, zem a žiadna kogenerácia či tri generácia. Takže to je moje vnímanie a zaujímavá váš názor na túto tému. Ďakujem. Teraz dostáva slovo pán Eichhout. Ďakujem pekne, pán komisár. Akčný plán už rok máme. ambiciózny projekt, ale keď sa pozrieme na to, čo sa s ním deje, tak sme dosť sklamaní. Dnes oznámenie k smernici o ekodizajne po roku čakania a potom sú to ďalšie veci, kde sa ešte nič neudialo, alebo teraz sme nič nevideli. Takže po ročnej existencii akčného plánu ten výsledok nevyzerá veľmi dobre. Ale zamerajme sa na ekodizajn. Vy ste spomínali tých 6 produktov. Vieme, že pôvodne ich bol na tom zozname 12, čiže 6 ich vypadlo. A zrejme na to máte dobré dôvody. Lebo ekodizajn, aj vy sám ste to načetli, lebo keď naozaj idete s tou ekodizajn, tak sa využíva menej energie, čo zlacňuje produkt pre spotrebiteľa, ten zaplatí menej. Potom máte nižšie dovozy energie, čiže je to lepšie pre našu nezávislosť mm, na dovoze energie týka hlavne východnej Európy, ďalej to zvyšuje konkurenceschopnosť nášho priemyslu, európskeho priemyslu, lebo oni často e, v tej efektívnosti e, sú dobrí, takže to dobré pre priemysel, je to dobré aj pre e, klímu. Ja som tu za zelených, takže klíma je pre mňa veľmi dôležitá. Ale ten regulačný, to regulačné bremeno, táto známa vec, toto je mantra, ktorá sa tu opakuje roky a roky a naozaj je to veľmi komplikované. Keď idete do obchodu, a tam si môžete kúpiť len e, ten efektívny prístroj a ten neefektívny tam už nie je. Takže čo vám tam vadí? Čo je ten problém? Nič. Veď to je len britský bulvár, ktorý hovorí o tom, že zrazu nebude anglický toast. A komisia toto populistické monštrum krmi tým, že ho počúva, pretože e, na tom zozname nič také nie je. 4 terawatt hodiny. A tie kontajnery zmrazovacie, tam je to 6. A e, potom e, ďalšie spotrebiče so 7 kWh a tie na tom zozname nie sú. E, čiže toto je naozaj len e, krmivo pre britské médiá. Naozaj komisia skláňa hlavu, to ma veľmi mrzí. A to sa presne deje s ekodizajnom s tou prvou vecou z toho akčného plánu, ktorá sa e, pretavuje do reality. A toto nepovažujem za dobrý začiatok. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Peričíny. Ďakujem pekne. Ja som požiadal o slovo. Veľmi pozorne som vás počúval. A stále dúfam, že tie mm, dobré úmysly nezostanú len na papieri, ale že sa naozaj prejavia aj v konkrétnych opatreniach, ktoré povedú k tomu, že naše lineárne hospodárstvo sa stane skutočným obehovým. Vy ste hovorili o mnohých veciach a téma plastov a plastových odpadov. E, toto je veľmi dôležité, ale nehovorili ste o tom, ako zvládnuť ten prechod teda, že všetky priame a nepriame dotácie fosílnych palív je potrebné odstrániť. Ja viem, že situácia je komplikovaná. Kolega Kaniete ktorý má na starosti klímu, energiu a tak povediať z ropu, Eh, ale v roku 2015 v júli parlament prijal uznesenie o obehovom hospodárstve, no a v ňom požadujeme, aby všetky dotácie fosílnych palív boli odstránené. Takže moje konkrétne otázky, čo si majú myslieť občania, keď komisia uznesenie parlamentu vôbec nezohľadní? Parlament je predsa demokratickým vyjadrením vôle občanov. A keď komisia naozaj berie vážne zdravie občanov, tak musí nejako konať. Takže čo chce iba chrániť eh, záujmy veľkých ropných spoločností? To sú dve veci, ktoré nejdu ruka v ruke. Ďakujem. Euh, merci, monsieur le président. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán komisár, ďakujem za vašu prítomnosť tu medzi nami. Táto Obehová ekonomika sa všel, všel, predovšetkým e, pretavuje do problematiky odpadov a ukazuje sa tu ochota parlamentu konkretizovať opatrenia, e, z e, oznámenia komisie z decembra 2015. Je to však veľmi ťažká revízia. 1700 pozmeňujúcich návrhov to dobre ilustruje problematiku tohto obehového hospodárstva. Určite sú tu dobré e, zámery, ale nie vždy musia ísť dobrým smerom. Budeme e, e, proti tomu, čo nemôžeme podporiť. Viete, že pokiaľ ide o Rakúšanov a Francúzov, kritizujú ten text za to, že nerespektuje princíp subsidiarity. Rôzne finančné stimuly i rôzne prekážky sa zdá, zdajú byť jediným motorom e, inštitúcií európskym pre obehovú e, ekonomiku. Sú tu rôzne administratívne e, opatrenia, ktoré majú spriechodniť toto hospodárstvo. Konštatujeme však opak, zistujeme, že realizácia na lokálnej úrovni dobre funguje na reálny rozvoj tejto ekonomiky E, množstvo mediálnych príspevkov hovoria o dobrovoľných e, aktivitách občanov a malých štruktúrách obehovej ekonomiky v každodennej e, praxi bez zaťažovania formalizmom. Určitá interiorizácia zberu, to všetko podporuje všeobecnú logiku na úrovni tiež podnikov. Tieto otázky flexibility môžu sa, da, e, sa javia e, ako zložitý problém na e, zo všeobecne nepoužitie. Takisto výroba alebo teda výrobky, ktoré Európa pri, pri, dovádza vo veľkom objeme z Ázie, sú osobitne uh, dotknuté touto kritikou. Chce komisia použiť obehové hospodárstvo na revalorizáciu kvality uh, smerom uh, k Únii a podporovať týmto spôsobom uh, relokalizáciu našich priemyslov a potom, ako komisia chce riešiť, riešiť kon, kon, konkrétne tie naznačujúce sa problémy. Uh, uh, po tejto prvej skupine otázok dávam priestor pánu podpredsedovi Katajnenovi na prvé e, odpovede. Ďakujem. Všetka tá práca, ktorú sme urobili, je zbytočná, všetko je negatívne, sme e, príliš pomalí, takže vy e, e, kladete výzvy predo mňa a ja poviem, čo si v tom zmysle vám. Poprvýkrát, keď sme podali iniciatívu, ste povedali, že je to dobrý začiatok. Sme veľmi ochotní čakať na reakcie k parlamentu a rady, keď, sa im, keď oni vôbec potvrdia prvý legislatívny návrh, že to je dobrý začiatok na obehové eh, hospodárstvo. Um, už som povedal, že máme legislatívny návrh odpadu. Pochopil som, že budete o tom hlasovať v januári. Prečo v januári? Prečo nie v decembri? Je tu osobitný dôvod. Čím rýchlejšie, predsa tým lepšie. Prečo chcete čakať do januára? A čo potom E, nariadenie o hnojivách. To už tu je. Podľa mesiace. Nám netrvalo e, tak dlho navrhnúť legislatívu. Sme na jednej lodi. Ja chápem, že je politicky veľmi zložité mať kompromisy k týmto otázkám, ale nekritizujme pozitívne veci. Snažme sa nájsť spoločný tón keď máme spoločný cieľ. Takisto, ak budeme len e, kritizovať smernicu o ekodizajne, tak ten nový návrh, ktorý ide do komitológie, pomáha predsa tým, ktorí sú principiálne proti. Možno by niekto chcel viac, niekto menej. Minimálne je tu zoznam 6 e, prvkov, ktoré boli vybraté, aby, vybrané ako príklady najlepších úspor energie. Takže myslím si, že by sme mohli nájsť viac, viac pozitívnych príkladov alebo pozitívnej e, pôdy pre túto ekonomiku. Viem, že parlament kritizuje všetko, čo robíme. Toto je úplne nový koncept. Chceme to predať občanom. 99,9% občanov nerozumie vôbec čo, o čom je obehová ek- e, ekonomika. Zjednoťme svoje sily. Momentálne v tom vedie súkromný e, sektor. Tak to samozrejme by malo zostať aj v, aj v budúcnosti, ale my ako e, e, zákonodárca by sme mali vysvetľovať, aký je rozdiel medzi lineárnou a obehovou ekonomikou. Samozrejme, že presadzovanie je výzvou i pre budúcnosť, pre dobre rozvinuté oblasti politiky. V roku 2017 to úsilie pre implementáciu sa vystupňuje troma iniciatívami, e, pokiaľ ide o prístup k spravodlivosti, výkazníctvo, tri iniciatívy, ktoré budú preukazovať, že lepšie zákonodárstvo v spolupráci s členskými krajinami môže priniesť e, e, prostrediu veľký prínos. Tým, že sa budú implementovať existujúce pravidlá, musíme e, sa pozrieť na členské krajiny, keď implementujú pravidlá nielen tieto obehové, ale i ďalšie. Pokiaľ ide o stratégiu k, k plastom, tu málo čo môžem povedať, pretože strategickú prácu len rozbiehame. Chceme zapojiť čo najviac zainteresovaných. Spomenuli ste, pani Dali, mnohé, no, e, no, mnohé e, kritické oblasti. Nebude to ľahké, ale určite je tu politická vôľa pre dobré výsledky v tejto otázke. Táto stratégia pre plasty e, spojení s recyklovaním, inováciami. My dúfame, že to bude riešiť tri základné problémy. Vysokú závislosť na fosílnych palivách, e, znovu e, využívanie plastov, navracanie do životného prostredia, osobitne oceánske prostredie, Znečisťovanie je veľmi e, veľký problém, medzinárodne relevantný a táto stratégia môže byť prínosom. Očakávali sme výsledky e, do konca, alebo v do tretej štvrtiny budúceho roka bude e, tá príprava niečo trvať. Pokiaľ ide o dohody inovačné, ďakujem za to, že ste nadniesli túto tému. Situácia vyzerá takto. E, výzva k podávaniu návrhov e, skončila 15. septembra. 32 e, za záujemcov z rôznych 14, z 14 z rôznych krajín vyjadrilo záujem. No, veľmi dobrý výsledok pre novú tému. Takisto regulatórny rámec pre e, vodnú oblasť, e, odpady a tak ďalej. Teraz vyberáme prvé projekty. Uchádzači budú informovaní v novembri. E, vybraných bolo 5 záujemcov E, potom začne samozrejme ďalšie kolo e, výberu. Ďalej otázka k jednotnému trhu. Jedna z najväčších e, štruktúrálnych zmien, pokiaľ ide o podporu obehového hospodárstva, musíme sa pozerať na rôzne sektory z rôznych uhlov pohľadu, napríklad samostatná legislatíva, E, je tu pre plasty i ďalšie druhotné suroviny potrebujú svoje vlastné legislatívy. Práca musí prebehnúť nielen e, v budúci rok, ale i v ďalších e, nasledujúcich rokoch, pretože nemôžeme mať len jedno pravidlo pre jednu, jedno, jednu sekundárnu legislatívu pre druhotné suroviny. Sú potrebné investície, pracujeme na tejto problematike neúnavne. Energetická účinnosť a semester, musím povedať, že si nepamätám, či sme vôbec e, spomenuli e, e, ten proces minulého semestra. Musíme sa postarať totiž o to, aby členské krajiny kladli dôraz na problematiku budov i ďalšia legislatíva na zlepšenie energetickej účinnosti má byť implementovaná takisto účinnosť zdrojov. To je trošku problematickejšie než e, energetická účinnosť u tých zdrojov, pretože posudzovanie účinnosti zdrojov tu nemáme jasné posúdenie, jasnú definíciu ako kalkulovať účinnosť e, zdrojov a kto má kalkulovať, či, ma, či treba e, zdroje e, dovázať, dovážať či vyvážať medzi krajinami navzájom. To ma privádza k smernici o ekodizajne a jej budúcnosti. Ak smernica o ekodizajne momentálnej forme sa dá vnímať ako jeden z, z komponentov zlepšovania energetickej úč- účinnosti, zapájanie ďalších dimenzií k smernici o ekodizajne nie, nie je o nič menej dôležitejším elementom. Ide o to o zvyšovanie trvácnosti, opraviteľnosti, účinnosti. E, Tlh, trh sa výrazne E, zmení. Pridaná hodnota bude oveľa vyššia, takže na tom pracujeme. E, rozšírenie tejto smernice o ekodizajne, už všeobecný e, dojem je, v terajšej smernice je negatívny, veľa ľudí nerozumie, o čom to je. Snáď môžeme prispieť k zrošieniu rozsahu tejto smernice rozsahu pôsobnosti. Ďalej tu bola zmienka o FC a environmentálne orientovaných investícií u projektov obehovej ekonomiky, hoci som mnohé bol spomenul, je ich primálo a myslím si, že hlavná problematika, alebo tu sú dve problematiky Mnohé investície sú také, také, eh, také výnosné, že si eh, zarobia, ale ďalšie vysvetlenie je také, že obehová ekonomika, že investori si nedokážu uvedomiť, čo FC dokáže poskytnúť. A ďalšia rozhodujúca problematika je spájanie štrukturálnych fondov a FC, hlavne pri uh, uh, spravovaní, uh, pri odpadovom hospodárstve tu množstvo spôsobov zvýšenia e, kvality tohoto manažmentu, množstvo prostriedkov, ktoré sem smeruje a tieto prostriedky sa dajú použiť čo najlepšie, by sa mali použiť čo najlepšie, nie len na to, aby e, nahrádzali nelegálne skládky legálnymi, ale aby sa nachádzali spôsoby na zlepšenie recyklovania a redukovanie e, množstva odpadu a tak ďalej. Takže tu je treba naozaj zvyšovať povedomie a ten finančný balíček by mal doplniť FC naozaj. Prosím, posunte tieto posolstva svojim uh, volebným okrskom. Ak to je, myslím, všetko, môžeme prejsť ďalšiemu kolu. E, ďakujeme za vaše prvé kolo odpovedí. Niektorí z členov výboru by sa chceli prihlásiť e, po druhýkrát. E, chcem ukončiť tie kontroverzné diskusie. My si samozrejme pamätáme, e, že sme čakali na ambicioznejší návrh komisie jeden rok a my musíme si zdieľať svoju zodpovednosť Pri takomto veľkom zložitom návrhu samozrejme tu pracujeme s viac než 2000 pozmeňujúcimi návrhmi. Situácia je to zložitá, aby sme e, dosiahli kompromis a teraz môžeme e, začať druhé kolo. Buďte prosím struční, e, kolegovia. Začneme pani Grostet, aby sa ujala slova ona ako prvá. Mm, pán e, Florenc ešte chcel povedať, ale e, môže to možno povedať na záver. Vážený pán podpredseda, ďakujem za vašu prítomnosť. Hovoríme tu o prínosoch obehového hospodárstva. E, zoberme si konkrétny príklad sektor pneumatík, kde sa dajú trikrát znovu využívať recyklované pneumatiky, e, redukujú sa o 20 emisie CO2, úspory sa množstvo druhotných surovín a odpadov. Bohužiaľ je tu konkurencia s pneumatikami, ktoré sú všeobecne vyrábané v Ázii a ktoré sú nové, e, oveľa menej e, bezpečné, ale bohužiaľ E, menej, e, menej e, teda lacnejšie než tie, tie recyklované. Ako chcete nájsť stratégiu pre takéto oblasť? Ako chcete zapracovať do obehového hospodárstva túto oblasť? Hovorili ste tiež o odpadoch na mori. Je to tiež cieľ krokov. Počet tohto odpadu v oceánoch chcete znížiť. V určitých výrobkoch ako kozmetických sa používajú určité mikroby. Tieto mikroplastické e, jednotky jednoducho unikajú e, prost, e, pro, procesu čistenia vôd, čiže je to vlastne v rozpore s vašou stratégiou. Chcete mať plán, akčný plán voči podnikom, aby naozaj hľadali alternatívne riešenia a aby jednoducho tieto mikročiastočky sa nevyužívali. Pán Paňo. Ďakujem. So pár návrhov zlepšenia z môjho pohľadu. Jednoducho sa budem snažiť byť nie kriticky, negatívne, ale skôr poskytnúť návrhy na zlepšenie, pokiaľ ide o to, čo ste nám navrhli vy. Prvá vec sa týka plýtvania potravinami. Vaš, váš návrh e, e, nie je tu cieľ e, zredukovania tohto plýtvania podľa tejto návrhu smernice, ale 100 miliónov tón potravín podľa informácií sa e, vyplýtva ročne. To by sa e, mohlo dosiahnuť až 120 miliónov tón v roku 2020. Simona Bonafé ako spravodajkyňa tu hovorí o ciele zníženia tohto plýtvania o aspoň 20 do roku 2030. Druhá otázka tu je určité e, zaprogramované zastarávanie. Skratuje sa ten, tá životnosť elektroniky počítačov. U počítačov sa to za 25 rokov skrátilo o 3 e, krát. E, už je to len 4 roky v roku 2012 oproti 20 rokom v roku 1980. Je to hrozba, pokiaľ ide o environmentálne aspekty, ale aj ekonomicky. Takže myslím si, že EÚ musí konať, aby sa postavila proti týmto e, postupom. Mohli by ste nám v akčnom pláne povedať, ako komisia zamýšľa nezávislý program e, odtiaľ, teda v horizonte do roku 2020. A posledné pozorovanie, hovorili ste o oblasti nordpad kde je tu ten e, obrovský plán dosiahnuť nulové uhlíkové emisie. Poďte prosím so mnou sa pozrieť e, na nových zodpovedných pracovníkov tohoto regiónu, pretože od posledných volieb z roku 2015 už nepočujem nič z tejto oblasti. Som volený za túto oblasť, e, za severozápad a sever a Francúzska. Vráťme sa prosím do tohto regiónu. Pozývam vás, ak súhlasíte, v sprievode Jeremy Rifkina, pretože on v roku 2013 spustil tú veľkú operáciu tretiej, tretej priemyselnej revolúcie. Ďakujem pekne, Julie Gerling. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán komisár. Chcela, by som, chcela som sa spýtať na plasty, ale tá otázka už bola položená, takže idem na dru, druhú otázku. A nechcem byť e, zlá. Vaše odpovede sú podľa mňa totiž tak neprimerané, takže e, zase sa musím spýtať na plasty. Najmä vo svetle vašich vyjadrení, e, že sa e, veľa robí. Zdá sa mi pozoruhodné, že keď sa hovorí o obahovom hospodárstve a e, zdá sa, že do toho nezarátavame plasty a budeme musieť na to čakať, aby sme ich tam mohli zapracovať. Musíme čakať na plasty, ktoré by riešil ďalší návrh komisie. A aj toto nám už trvalo dlho. A čakáme niečo, čo by riešilo plasty v morských vodách už to kolegyňa e, spomínala. Ale treba sa pohnúť dopredu, pretože sa hovorilo o tých drobných kúskoch samotných. Ale veľký problém predstavujú tie e, mikrovlákna, ktoré pochádzajú z plastového, z um, z um, plastového oblečenia. A vy to chcete posunúť na e, tretí štvrť budúceho roku. Eh, Chcel, chcem sa snaži, snažím sa byť pozitívna, nechcem eh, hovoriť negatívne voči komisii, ale eh, zdá sa mi to pozoruhodné, keď sa hovorí o obehovom hospodárstve a, a počúvame, že nechcú hovoriť o plastoch, tak umelých vláknach. Jednoducho, ja by som chcela počuť viac o tom, čo sa chystáte urobiť. Ďakujem veľmi pekne. Pán Tovac, prepačte, nevidel som vás. Ďakujem, pán predseda. Dnes sa nechystám hovoriť po fínsky. Ale mám tri rôzne otázky. Poprvé ide, ako udržíme čo najkoherentnejší prístup k rôznym otázkam, ktoré súvisia s ospadovým hospodárstvom, plitvaním s kritickými materiálmi, biomasou, odpadovými látkami, pretože mám často ten zlý pocit, že snažíme sa robiť niečo, ale e, výsledok by mal byť e, e, niečím väčším, kde by drobnosti do seba navzájom zapadali. To je poprvé. Po druhé, myslím, že máme určité ťažkosti, čo sa týka e, technickej či technologické neutrality a prístupu k prúdom odpadov. Dokonca momentálne nie sú jednotlivé prúdy odpadov nedostatkové, Ehm, môže sa tak stať eh, po niekoľkých rokoch a možno sa to eh, bude týkať hlavne menších krajín, kde tie eh, toky odpadov sú samozrejme menšie. A tretia otázka sa týka spaľovania. Spaľovanie znamená v mnohých kraj- častiach Európy rôzne veci, keď ideme do Neapola a vidíte, ako uh, sa tam spaľuje. Možno je to iný prístup než spaľovanie vo Švédsku či vo Fínsku. E, skutočne sa obávam, že vždy ten rozdiel nevidíme. Že nevidíme rôzne spôsoby používania spaľovní a ekonomické súvislosti. A to sa teda naozaj kriticky týka spaľovania v súvislosti e, s niektorými konkrétnymi produktmi. Takže tieto tri otázky poprosím vás o odpoveď. Thank you very much, Mr. Veľmi pekne ďakujem. Pán Šlek. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, podpredsjedniče Katajnen. E, ja bih htio ovdje istaknuti u, u ovom obraćanju nekoľko vážnych problémov, ktoré myslím sú Ďakujem vám, pán predseda. Mám tu problém, ktorý by som, na ktorý by som chcel upozorniť. A ten sa týka nielen opehového hospodárstva, ale skôr bezpečnosti potravín. Dnes ste hovorili o 150 či 155 miliardách e, e, e, eur, ktoré Európska únia vyplitvá na potravinách. Potrebujeme určité indexy či hodnoty, aby sme to vedeli navzájem harmonizovať. To sa však nedeje. Chceli by sme, aby nám, aby sa komisia začala čo najrýchlejšie venovala tomuto problému. Čo sa týka e, zdrojov najväčšieho znečisťovania v kontexte Parískej dohody, vidíme, že vyplitvané potraviny z hľadiska dopravy znamená takú veľkú spotrebu, že tieto odpady vlastne e, znamenajú ešte ďalšie, ďalšiu likvidáciu to ide na vrch tých 150 či 155 miliónov eur, ktoré e, sa vlastne pripočítavajú k tým e, zničeným potravinám. My očakávame, že Brusel či Európska komisia zadefinuje spoločnú metodiku, jednotnú metodiku. Takže tento problém dúfam, že bude rýchlo spoločne vyriešený. Moja ďalšia otázka sa týka paradigmy obehového hospodárstva samotného. Takže znamená to stále viacej druhotných súrovín, ktoré sa recykláciou znova budú používať. Žiaľ, Vieme, že mnohé materiály obsahujú ešte mm, jedovaté súčasti. Sám ste povedali, že v rámci horizontu 2020 um, mm, chceme niektoré materiály identifikovať, aby sme zistili, čo sa v nich nachádza. A tieto materiály vlastne chceme ďalej používať a um, uvoľňovať ďalej. A teraz sa pozrieme na odpadové hospodárstvo. Chceme, aby sa komisia obrátila na členské štáty, ktoré e, ešte stále e, veľmi veľa takéhoto odpadu skládkujú. Komisia by sa mala zasadiť o to, aby sa tieto množstva zo skládok znova dostali do e, recyklácie. Mnohí to totiž nerobia. Ďakujem. Herr Vizepräsident, aus kollegialen Gründen muss ich mich hier wirklich... Kolegiálnych uh, e, e, z dôch, dôvodov sa musím pripojiť k spravodajcovi i ku kolegyni. Tí povedali to, na čo sa už ja dávno uh, stiažujem Takže um, solidárne sa k ním pripájam. Ide o neuverne náročnú tému v Rumunsku a v Bulharsku. Pozrieme sa, ako tam je, ako tam tieto veci prebiehajú z hľadiska našich cieľov. Um, ja chápem veľmi dobre mladých ľudí. Kolega um, prišiel s drohým, dobrým ná, nápadom a ten pán Juncker jednoducho zmietol zo stola. A potom sme prišli uh, s niečím, čo nebolo tak dobre ako od pána Potočníka. Takže uh, cítim s ním, viem, viem si predstaviť, ako sa môžu cítiť. Uh, a boli od nás návrhy, ale pán komisár Vela, ten ešte musí nejaké veci e, predkladať, ešte má nejaké veci otvorené. Myslím si, že chemia e, v tejto, e, v, v rámci e, tohto predpisu nemôže byť e, takto riešenie. Takže e, je potrebné, aby zodpovedný komisár pridal plyn a konečne prišiel s relevantnými nápadmi. Pán Kaputo. Ďakujem, pán predseda. Pán podpredseda Katajnen, ďakujem za vašu prítomnosť na našom výbore. A že ste teda prehovorili o obehovom hospodárstve, že to je nielen voľná jazda, ale je to vlastne niečo povinné. Znamená to náš, jeden z našich cieľov. Nestačí totiž, aby sme si zadali niektoré ciele recyklácie, ale je potrebná v tejto oblasti určitá konkrétna technika. Chcel by som počerknúť jednu vec a tá sa týka sekundárnych, druhotných surovín Existuje veľmi veľa aspektov, ktoré podľa mňa je potrebné riešiť. Najmä ide o otázku stálych cien e, pre suroviny, pretože tu vidíme stále väčšiu súťaž a konkurenciu, a pokiaľ ide o druhotné suroviny. Aj Svetová banka sa e, vyjadrila, že 37 um, surovín už zo 63 e, takúto cenu majú. E, máme tu aj recykláciu e, elektrospotrebičov. V tejto súvislosti sa chcem spýtať komisie, čo chce podniknúť z hľadiska cien sekundárnych surovín. Totiž e, veľké kolísanie e, druhotných surovín, ich cien e, komplikuje situáciu. Chcel by som zareagovať aj na slova mojich predrečníkov. Hovoril o, hovorili o kampaniach, hovorili o spalovni v Neapoli, a, ale nejde tu len o samotné, samotnú spalovňu, ale o mafiu v Neapole, ktorá chcela um, odpad uh, vyvážať a na tom zarábať. Ďakujem. Pán komisár, pán predseda, hovorili ste o EFSI a o ďalších zdrojech financovania. Stáva sa, že podpora, podpora zo, z, zdrojov Európskej únie sa používa v členských štátoch často na projektoch, ktoré sú zamerané proti našim inova, inovačným stimulom a projektom, napríklad proti projektu obehového hospodárstva. Stáva, že znie veľa kritiky aj proti, európske, proti politike Európskej únii. Teda je tu podpora a tá sa má podporo, poskytovať iba vtedy, ak je umožnen, ak umožní takáto podpora dosahovať ciele obehového hospodárstva týchto zdrojov by sa mohli napríklad um, podporiť eh, likvidácie niektorých eh, skládok. Nechcela by som vás provokovať, tak ako niektorí iní kolegovia, ktorí hovoria, že toto všetko stále nestačí. Um, mali by sme svoju prácu robiť eh, konštruktívnejšie čo sa týka plitvania potravinami, podľa mňa je veľmi dobré, že ste e, prišli s návrhom. Myslím, že sa dá s tým urobiť veľa dobrého. V, niektorých členských, v rôznych členských štátoch sa rôznym spôsobom vypočítava plitvanie a ukazovatele a takisto mnohé členské štáty pristupujú rôzne k potravinovým otázkam, takže obávam sa, že niektoré ambiciozne členské štáty môžu byť vo svojich aktivitách obmedzované. Treba tu dať veľký pozor. V tejto otázke by som očakávala podporu od tých, ktorí kričia naozaj hlas, hlasno, pretože e, niekedy menej je viac. Ale ďakujem veľmi pekne, pán Katajnen, za vašu prítomnosť a vašu ochotu zodpovedať otázky. Ďakujem, pán Brennan. Pán Brennan, Takže prišli ste k nám s tromi dobrými správami. Vo Vancouvere zhodili vysoký návrh sa začala stavať drevená budova, ktorá má 24 e, poschodí, takisto vo Viedni a v ďalšej, e, ďalšia drevená budova vo, e, v Londýne. To je dobrá správa, pretože e, použitie dreva znamená sekvestráciu e, uhlíka. A je to inak ako v prípade um, betónu, teda čím viac budeme môcť nahrádzať betón a uh, oceľ drevom, tým budeme viacej môcť znižovať uh, uhlíkovú stopu. Um, tak, nejakých 50, 60, 70 rokov rokoch po vybudovaní takejto, e, take, takéhoto domu či budovy e, sa, sa drevo dá znovu použiť, dá sa spáliť. Nezabudajte prosím na to, ako môže prispieť dobré drevo e, k trvalúdržateľnému zelenému rozvoju. Ďakujem, pani Višnevská. Ďakujem veľmi pekne, Pán predseda, kolegovia, mám jednu otázku a tá sa týka nariadenia o umelých hnojivách v súvislosti so zavedením obehového hospodárstva. Samozrejme, ten najviac diskutovaný prvok je zavedenie obmedzujúcich limitov znečistujúcich látok, ktoré by eliminovali väčšinu umelých hnojív, ktoré sa doteraz používajú. A napriek e, určitému e, vedeckému výskumu e, by sa museli prijímať drastické metóda, metódy. Prichádzajú tu návrhy riešenia z iných zdrojov. Poprvé, teda, že by sa viacej dovážalo z Ruska a z Fínska. Pokiaľ ide o Rusko, tento zdroj je veľmi uh, málo istý, pretože uh, v Rusku by uh, ďalšia ťažba znamenala potrebu ďalších investícií. Potom je tu ďalšia otázka technológií, ktorá by odstraňovala znečistujúce látky. Tieto technológie sú však iba v štádiách experimentu, takže sa nedá s nimi počítať. A treba sa zamyslieť nad tým, čo robiť s obrovskými množstvami kadmia tam, kde sa kadmium extrahuje. Ďalšou e, otázkou sú organické e, hnojivá, ktoré sa používajú v tých krajinách um, s intenzívnym polnospodárstvom ako Holandsko a Polsko, ale krajiny sa rôznia. Um, viete, že európske nariadenia e, majú obmedzovať e, uvoľňovanie metánu a amoniaku e, a nemajú obmedzovať poľnohospodárstvo. Práve naopak. Keď si toto všetko uvažíme, ste si istí, že budete vedieť zabezpečiť primerané množstvo umelých hnojív za primeranú cenu na trhu, alebo sa ocitneme v situácii, kedy sa uh, trh naruší. Uh, No a, a profitovať z toho budú možno práve tí, ktorí sú uh, z, z vašej krajiny. Ja si myslím, že uh, by sme sa nad tým mali lepšie zamyslieť a situáciu analyzovať. Ďakujem. Sa chcem spýtať na smernicu, na nariadenie o umelých hnojivách. Ja plne súhlasím filmy Európskej komisie, že je potrebné obehové hospodárstvo, že treba znova používať a znova získavať živiny ako fosfor a ďalšie, že e, našich e, fosfátov môžeme e, využiť znova 30 Ale keď sa zavrtáme lepšie do tejto témy, vidíme jasné prepojenie s ďalšou legislatívou, napríklad REACH, a ďalšími, alebo e, so smernicou o dusičnanoch. A mám trocha pocit, že ciele a naše e, zámery sú veľmi dobré v nariadení o umelých hnojivách, ale by to mohlo brzdiť stimuláciu e, umelých hnojiv, pretože je tu ďalšia legislatíva, pretože tu bude mať vplyv na túto legislatívu. Dúfam, že e, navrhovaný text nezabráni používaniu a rozvoju e, umelých hnojív. Má v tom komisia jasno, alebo myslí si, že by sme spoločne, Európska komisia a parlament, mali jasnejšie nazvať výsledok, tak aby sa dalo lepšie používať, pracovať na znovu používaní a znovu získavaní e, živín pre umelé hnojivá. Pani Petkajnen, ďakujem. Nepovažovala by som pána podpredsedu komisia, komisie, že je zodpovedný za sám, sa, že sám zodpovedný za obehové hospodárstvo alebo niektoré iné aktivity komisie. Chcel by som, chcela by som poďakovať pánovi komisárovi za projekt E, predpisu pre ekodizajn a zadefinovanie e, kritérií použiteľnosti, recyklovateľnosti, opraviteľnosti a tak ďalej. Myslím, že takýto proces sa dá urýchliť a to čo najviac, pretože ide o dôležitú otázku pre e, európske hospodárstvo, pre priemysel a jeho konkurencieschopnosť. Zdá sa, že má veľké schopnosti a kvalitu a tie sa rozvíjajú. Druhá vec, ktorú by som chcela povedať, ďakujem za aktivity v rámci Európskeho strategického e, investičného fondu. Myslím, že túto, toto nariadenie treba sprísniť v budúcnosti tak, aby sa prostriedky dostávali do takých investícií, ktoré podporujú obehové hospodárstvo. A takto sa dostávam k ďalšiemu bodu a tým je verejné obstarávanie. Predstavuje 20 HDP. Podľa parlamentnej správy takýto model e, obehového hospodárstva by mal byť povin, teda pre, pre obehové hospodárstvo by malo byť povinné verejné obstarávanie. To už bolo navrhnuté v rámci smernice, ktorá sa pripravuje politik, politicky je to náročné, pretože by to znamenalo ďalšie povinnosti pre členské štáty. Ale dúfam, že pri uh, revízii smernice sa to v určitom čase bude dať, ale v blízkej budúcnosti by som rada videla, že uh, sa komisia zameria na verejné obstarávanie v rámci obeho hospodárstva a že ho zavedie ako povinný prvok. Jedným z, jednou z prekážok, o ktorých som počula, nie sú vedomosti, ale sú to mechanizmy obstarávania. A to je moja posledná vec. Chcem sa spýtať na platformu indikátorov. Ak nemáme indikátory, je veľmi ťažké určiť priority preto vás chcem požiadať, či spýtať sa vás, aký je stav príprav v tejto oblasti, aby sme e, sa dostali k harmonizovaným indikátorom v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Teraz dala slovo pani Delej. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, ja naozaj budem stručná, lebo ten čas beží. Mám jednu veľmi zásadnú otázku, týka sa to plitvania potravinami. Zatiaľ nemáme jasne zadefinovaný e, tento fenomén. Nemáme ani indikátory, nemáme ani spoločné metódy, ktoré by sme mohli využiť. Takže moja otázka na vás, v akej fáze práca vy nachádzate? Aké sú tie základné nápady, ktoré vyšli z práce pracovnej skupiny, ktorá vznikla e, s cieľom znížiť plitvanie potravinami o 50 do roku 2030? No a keď hovoríme o plýtvaní potravinami, musíme si uvedomiť, že veľká časť tohto plýtvania sa deje vo fáze spotreby, čiže bude naozaj potrebné uplatniť nejaké nástroje na informovanie o svetu pre spotrebiteľov, hlavne pokiaľ ide o otázky um, dátumu spotreby, eh, dátumu eh, posledného predaja a tak ďalej. A ešte posledná vec, keď už hovoríme o spotrebiteľovi, pán komisár, chcem vás upozorniť na jednu takú nepríjemnú vec. Uh, Teraz sa často farbia e, alebo obohacujú aj e, ovoce a zelenina, aby vyzerali lákavejšie, aby sa predlžila možnosť ich predaja. E, toto isté nie je vhodný prostriedok na znižovanie plýtvania potravinami. Takže je tu potreba venovať sa e, tejto oblasti. E, chcem pokázať na to, že sú tu už aj nejaké existujúce opatrenia, napríklad e, ekooznačenia a označenia ekologické, čiže nevytvárajme nové normy tam, kde už sú nejaké existujúce, alebo ako už majú byť nové, aspoň nie sú koherentné s tými, čo existujú, lebo naozaj to zjednodušovanie, to musí byť tá mantra, čiže najlepšie zjednodušenie, to je dodržiavanie kontinuálne už existujúcich, existujúcich e, opatrení, existujúcich pravidel. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, teraz pani Kadenbach. Áno, ďakujem pekne. Moja otázka tá sa týka veci, ktorá možno nie je úplne vyjadre vašej pozornosti ale keďže koncom mesiaca, alebo do konca mesiaca v kolegiu komisárov bude toto nadnesené, chcem to nadniesť aj ja, ide o pokračovanie FFH smernice. Máme už naozaj kopu prípadov, kedy sme videli, že táto smernica ako legislatívny akt je veľmi, veľmi dobrá. Uh, čiže ide o smernicu o habitate, e, kde sa naozaj aj implementuje, tak tam to funguje a kolega Florenc o tom už hovoril, že máme veľa dobrých legislatívnych aktov, kde ale pokľukáva implementácia. Čiže moja prozba na vás, aj pani Köstinger o tom hovorila, o tých skládkach, naozaj máme obavu, že hodnotné krajiny e, s biodiverzitou, e, že nebudú zachované, či už sú to nejaké močariny alebo naopak e, suché lúky, že aby sa nevyužívali ako, ako e, takéto skládky. Čiže apelujte prosím v kolegiu na pokračovanie v existujúcej legislatívy. E, v rámci RIFITu nechceme toto nejako upravovať, znova otvárať nechceme, aby sa naozaj implementovalo to, e, čo už bolo prijaté a aby boli efektívne kontroly. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Gambuš. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja sa pokúsim o stručnosť. V prvom rade sa chcem poďakovať za to, že ste dnes prišli, za všetky informácie, ktoré ste nám poskytli. To na úvod. Ďalej, pokiaľ ide o tie rôzne projekty v súvislosti s obohým hospodárstvom, um, a pokiaľ ide teda o otázku vody, bolo by naozaj dobré, keby ste nás mohli viac poinformovať o, cieli, o cieľoch a o kalendári, lebo ste to načrtli len veľmi stručne. Ten rok 2017 ste tam spomínali. A potom e, ďalšia otázka, všeobecnejšia. Ste predsa podpredsedom komisie. V mojom volebnom obvode sú rôzne plány, zelené, obehohospodárstva v obciach, e, na radniciach, ale chýba e, nejaké zapojenie komisie do tejto diskusie. Teraz nemyslím z perspektívy legislatívy, ale pokiaľ ide o komunikáciu, to mám na mysli. Hovorili ste o EFC, ale je predsa toľko malých firiem, stredných firiem, ktoré síce dostali podporu, ale vôbec si to neuvedomujú. Preto by bolo fajn, keby popri tej legislatívnej práci, ktorá je samozrejme dôležitá, nehovorím, že nie, ale bolo by dôležité, keby komisia využívala aj tú komunikáciu lepšie v súvislosti s obehovým hospodárstvom, bo to je naozaj veľmi zásadná téma. A ešte na záver jedna poznámka, ak dovolíte. Nejde teraz o to, že len kritizujeme prácu komisie. Nie, samozrejme, že je potrebná spolupráca s komisiou a tá kritika, ktorá sa tu ozýva, prosím, berte to ako konštruktívnu kritiku. Lebo ak nie, naozaj eh, je dôležité to takto vnímať. Ďakujem pekne, teraz pán Dantan. Ďakujem pekne, pán predseda. K témam, obehového hospodárstva, ktoré sa spomínajú. Tam je jedna téma veľmi prekvapivá, voda, naozaj nevyhnutná pre väčšinu ľudských aktivít, pre život na planete vo všeobecnosti. No a princíp obehového hospodárstva ako by sa redukoval na e, znovu využívanie recykláciu, v prípade vody to sa dá. Európa tam už prijala množstvo legislatívy, ale nikdy skutočne nešlo o využívanie vody ako odpadu. Parlament však vyzýval vo svojej nedávnej správe k novej legislatíve, pokiaľ ide o znovu využitie odpadových vôd alebo už využitých vôd. E, ja dúfam, že toto sa pretaví aj do práce komisie, teda e, aby došlo k nejakému normatívu aj v tejto oblasti e, využívaní v priemysle, v meste a tak ďalej. Ak naozaj chceme e, v oblasti vody uplatňovať oba hospodárstvo, musíme sa vyhnúť spotrebe vody v priemyselnom procese. A Európska únia by práve tu mohla prostredníctvom e, rozpočtu pre výskum e, stimulovať e, podniky, aby pripravili, vypracovali lepšie procesy, šetrnejšie pristupujúce k vodám, klimatické zmeny a tak ďalej. To platí už aj pre Európu. Ďakujem. Teraz pani Šerpirik. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Ja vám poviem niečo pozitívne pre zmenu. Problémom v Holandsku nie sú občania, ale politici, respektíve politika. U nás politici, poslanci, e, ty si kodlesku, o čo ide. A firmy tie naopak sú pripravené konať. Čiže je dôležité, aby aj v Holandsku toto bolo tematizované. Lebo sú tu určité problémy, určité hluché miesta a to sa zatiaľ neriešilo. A teraz moja druhá pripomienka. A tu sa pridávam k jednému z predrečníkov. Jeden z bodov, ten sa týka témy vody a čistého vzduchu. Sú firmy, ktoré investovať chcú, ale to sú stovky miliónov, o ktoré tu ide, a teda chcete prostriedky z FC. A to sú obrovské sumy, čiže ide o čistú energiu, využívanie fosfátu a tak ďalej. Čiže nejaká investičná platforma možno, keby sa pripravila aj v súvislosti s obehovým týkajúcim sa nerastných surovín. Lebo ak budeme pokračovať tak ako doposiaľ, tak štvrtina podnikov v Holandsku bude musieť zavrieť, lebo majú problémy s realizáciou e, potrebných smerníc príslušných smerníc. Takže čistá pitná voda, čistý vzduch, to všetko samozrejme chceme. Ale potrebujeme aj náležité nástroje. V Rotterdame v diskusii toto tiež odznelo. Takže robiť to tak, aby to bolo implementovateľné. Ja som si vypočula mnoho negatívneho, pokiaľ ide o Holandsko, ale ja to neakceptujem. Väčšinou sme my na tej špičke, sme my tí v popredí. Takže naozaj potrebné sme konkrétne konali, než bude neskoro. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, za všetky otázky, ktoré ste tu položili. A teraz dávam priestor komisii na odpovede. Ďakujem pekne. Áno, vynikajúce otázky, veľmi rôzne a bolo ich kopa. Pani Grostet, tá hovorila o otázke veľmi zložitej. Neviem, či budem schopný odpovedať. Ja som to tiež počul. Moderné pneumatiky vyrábané v Európe z recyklovaného materiálu, niekedy drahšie ako tie, ktoré sa vyrábajú napríklad v Číne alebo inde v krajinách mimo EÚ e, z pôvodných prvotných surovín. Takže lepší trh na zlepšenie konkurencie, na zniženie cien. Čo sa dá robiť? Je to európska firma francúzska, ktorá vyrába takéto pneumatiky. Ja poznám ten biznis model. Firma formou leasingu leteckým spoločnostiam požičiava tieto pneumatiky. Takže toto je také využívanie formou prenajmu. Toto je možno jedno z tých riešení. Z krátkodobého hľadiska dá sa použiť v určitých oblastiach, ale nie v tej, ktorú ste vyspomínali. Takže lepší trh a spotrebiteľský dopyt to by bolo najlepšie, najudržateľnejšie riešenie, alebo ak chceme stanovovať normy pre rôzne produkty, ako napríklad pneumatiky, tak, tak by sa mohli podmienky pre domácich a zahraničných producentov nejakým spôsobom vyrovnať. Čiže aj toto je jedna z ciest, ako túto otázku riešiť. Ďalej. Podobná otázka, ktorá tiež súvisela s nákladmi prvotných surovín, ktoré sú veľmi nízke, hlavne teda ropa je veľmi lacná čo brzdí investície. A teda druhotné suroviny, napríklad pri výrobe plastov, alebo druhotné suroviny vo forme plastov, e, teda je tam menší stimul na ich využívanie, keďže je ropa taká lacná. Ale čo s uhlíkovou cenou? Tu by sme mali využívať viac než teraz. Cena uhlíka to by bolo riešenie na takmer všetky problémy, keď sa pozrieme na výzvy v oblasti životného prostredia. Čiže environmentálne politiky by sa mali presne zamerať na e, cenotvorbu v prípade uhlíka a nejaké riešenia formou dotácií. Hm, to nie je udržateľné. Čiže všetko to úsilie na zvýšenie ceny uhlíka, toto je naozaj na mieste a je to potrebné. Ďalej. Otázka plastov. Prebiehajú práce v rámci komisie na túto tému. Viacero oddelení v komisii sa snaží riešiť e, tie rôzne časti stratégie pre plasty, čiže to je prebiehajúca práca, cestovný plán, ktorý bude výsledkom tohto prierezového úsilia v rámci oddelení komisie. Dúfam, že teda sa k tomu dopracujeme čo najskôr. Dúfajme, že do januára budúceho roka sa to podarí. No a potom by sme už mohli vedieť, ktorými cestami by sme sa mohli uberať, čo sú tie hlavné aktivity v rámci stratégie pre plasty. Ale ako to už odznelo, napríklad zmaniť sa o odpadoch, to je veľmi komplikovaná vec a sú tu rôzne uhly pohľadu na ten istý problém. To isté platí aj pre stratégiu pre plasty. Vždy sa zhodneme na tom cieli, na tom zámere, viac menej, ale potom pri stanovovaní priorít a tých postupov, tak tam to bude iste istú chvíľu trvať. Nikto, ani jeden jediný v komisii nechce blokovať stratégiu pre plasty, ale chvíľku to potrvá, kým sa to celé pripraví. Teraz by som prešiel k plýtvaniu potravinami, lebo toho sa týkalo viacero otázok. Iste viete, že je tu návrh novely legislatívy o odpade. Týka sa to aj odpadov potravinového typu, teda monitorovanie a predkladanie správ spravodajca Bonafé, čo on navrhuje, je zaradiť definíciu odpadov z potravín a cieľov, znižo, cieľov znižovania mm, konkrétne do tejto legislatívy, teda by tam boli konkrétne cieľe a konkrétne definície. A toto je dosť eh, komplikované, keď nám chýba ten základ, ako to monitorovať a ako stanoviť nejaké záväzné ciele. Keby sme mali sa informácií o tom, čo spôsobuje odpad potravín, čo je ten základ, z ktorého vychádzame a ako to monitorovať. Ale takéto informácie momentálne nemáme, pretože nemáme celoeurópsky monitorovací systém, na ktorý by sme sa mohli spolahnúť, z ktorého by sme mohli vychádzať. A preto stanovenie nejakého záväzného cieľa je naozaj komplikované v tejto fáze. Dúfajme, snáď, budúcnosti, keď sa nám podarí viacej do tohto problému zapracovať. V našom mačnom pláne sa hovorí o určitých prvotných opatreniach v boji proti plitvaniu potravinami už tento rok napríklad vytvorenie novej platformy, kde budú členské štáty aj iní aktéry v potrebnom reťazci, tak aby sme definovali opatrenia potrebné na zniženie plýtvania potravinami a taktiež e, spolupráca medzi sektormi, naprieč nimi. Táto platforma vznikla 1. augusta a čo skoro začne pracovať a očakávame, že toto bude dobrý prvý krok na identifikovanie problémov a na hľadanie riešení. V pracovnom programe na tento rok máme aj spoločnú metodiku na meranie plitvania alebo odpadov potravinových na európskej úrovni a toto by mohlo v končnom dôsledku viesť k stanoveniu cieľa, ale ešte tam nie sme. A financovaný, EU financovaný výskum by mal predstaviť e, svoje výsledky koncom tohto mesiaca, keď sa bude spúšťať tá platforma. Legislatíva týkajúca sa e, potravín a e, krmív a plitvania a vedľajších produktov potravinového reťazca na krmoviny. K tejto otázke Máme usmernenia EÚ, napríklad keď sa to aj darovanie potravín a tak ďalej. E, tu e, sa e, chystajú určité návrhy, ktoré by mali byť prijaté, sfinalizované do konca budúceho roka. A pokiaľ ide o právny e, status e, niekdajších potravín transformovaných na e, krmivá, e, máme tu DG Agri a DG Santé, ktoré sa tým zaoberajú. Malo by to byť prijaté začiatkom budúceho roka. Je tu teda viacero prác, ktoré už prebiehajú v tomto zmysle, ale je to trošku komplikovanejšie ako možno iné odpadové toky, ktorými sa zaoberáme, ale samozrejme, že musíme nájsť nejaké riešenia. Koherentný prístup. On various work streams bio, eh, in... Eh, pokiaľ ide rôzne otázky prístupu eh, k spravovaniu odpadu, to je veľmi, veľmi široká otázka. Naozaj sa potrebujeme pozrieť na rôzne smernice, rôzne návrhy. A e, pokiaľ ide o územné plánovanie, ciele ekonomiky, e, ciele zdrojovej ekonomiky. Všetko treba ma, e, mať koherentným spôsobom, ale sú tu rôzne skryté záujmy. Prístup e, k tej e, reťazi odpadového hospodárstva je veľký ekonomická otázka, nie len environmentálna. Tu je veľký rozkol medzi aktérmi súkromného trhu. Je to na nás veľký tlak. Mali by sme sa pozerať vizionársky a zvažovať, čo je zmysluplné. Drevené budovy môžem povedať, že len súhlasím s vašimi poznámkami v tejto veci. prekvapivé je, že e, Európa začala konečne v veľkom množstve používať e, drevo. E, Japonci sú ďaleko pred nami. Hmm. Dobré poznámky k problematike hnojív. Musíme zohľadniť mnohé veci paralelne. Zdravie. Otázka je, súvisí hlavne s kadmiom a ďalšími um, toxickými látkami, znečistujúcim uh, prostredie. za tým e, hospodárstvom, alebo teda nariadeniami k hnojivám sú dve dôležité myšlienky. Poprvé, zni, znížiť úrovne kadmia, aby sa posilnili, posilnila dopad na zdravie, vytvoriť nové trhové prostredie pre organické hnojiva ďalej, chápem, že obec sa dajú vzdielať a že ak sú tu ďalšie nariadenia, ktoré bránia využitie, využitiu organických látok, môže to byť e, e vlastne e, mali by sme sa pozrieť na naše vlastné nariadenia, pokiaľ ide o tie inovačné dohody, aby to bol lepší trh fosfáty momentálne pochádzajú z Malty, z, z meditánskej oblasti. Viete, že sú to veľmi zriedkavé zdroje s nierokou e, trvácnosťou. Tu treba hľadať nové spôsoby e, e, úpravy v smernici o hnojivách. čistejšie, povedzme, z Ruska, ale to nie je udržateľné riešenie použ- mať zdroj z tejto krajiny. Ak chceme na základe nášho návrhu, ak chceme naozaj využívať hnojiva, ktoré by mohli mať e, prístup na jednotný trh, mali by sme e, byť v súlade e, s nízkymi úrovňami kadmia. Ak je tu naozaj súlad, dá sa to vyrábať na e, vlastnom trhu, ale potom nebude prístupné ďalšie európske trhy. Ak chceme lepší jednotný trh pre organické e, hnojiva, náš návrh je celkom dobrý. Treba zohľadniť však aj ďalšie úvahy. Nemyslím si, že ceny hnojív to výrazne e, strednodobo zvýši. Čím viac budeme na trhu mať nových e, hnojív, o to lepšie. Pokiaľ ide o verejné obstarávanie, už tak máme tu nové usmernenia k tejto otázke. Nie sú povinné Venujeme však e, viac pozornosti technickej pomoci, pokiaľ je o tiež čistejšie obstarávanie, e, treba zohľadniť možnosť využiť obnoviteľné, znovu používané materiály o verejnom obstarávaní. K tomu nemám nejaké nové informácie. Možno v budúcnosti Pokiaľ je o eco-labeling, eco-označovanie, je to momentálne v procese refitu. Uvidíme, či sa to dá tým či oným spôsobom um, meniť. Súhlasím však s tým, že ako, ako náhle budú na trhu um, mnohé ekoznačky a uh, spotrebitelia uh, prestanú dôverovať rôzne prístupy EMASu sú všeobecne e, akceptované súkromným sektorom, ale aj spotrebiteľskými organizáciami. To by mohlo trhu zabezpečiť e, dôveru. Pokiaľ ide o platformy na využitie minerálov, je to dobrý nápad. Ak si chceme meniť názory a zozbierať najlepšie skúsenosti Bola tu doplňujúca otázka týkajúca sa FC a, a, a členské krajiny, ktoré zneužívajú FC voči súkromným spoločnosťam. Myslím si, že ja som nevidel výrazné investičné projekty, pokiaľ ide o, o správanie odpadu, pokiaľ ide o FC, ak by boli také e, ziskové, získavali by prostriedky z trhu, ale tak tomu nie je. E, myslím si, že členským krajinám treba posunúť posolstvo, že tu je nový nástroj, ktorý dokáže financovať nové technológie, ktoré sú riskové, kantnejšie než tie staršie. Dajú sa to napríklad využiť na moderné projekty e, odpadového hospodárstva, a posledná poznámka k, e, k smernici Natura. Je tu veľký tlak, že komisia by mala e, mala zverejniť výsledky fitness checku. Naše vnútorné e, predpisy sú, prebiehajú a verím, že čoskoro budeme mať výsledky. To je všetko. Ďakujem. Ďakujeme za vaše odpovede. Tento bod, môžeme, e, tento bod programu môžeme uzavrieť a po minútke môžeme pokračovať s ďalším bodom. Dear colleagues, we... Milí kolegovia, prejdeme k ďalšiemu uh, bodu, bod 16, výmena e, názorov e, ex výkonným riaditeľom EMA. výmena názorov teda s Európskou e, agentúrou pre liečiva a a Európskym parlamentom. Každý rok máme návštevu výkonného riaditeľa a tým pádom je tu možnosť e, pre e, poslancov diskutovať o programe teda agentúry na rok 2016 a ako to vlastne zapadá do celkového programu až do roku 2020. Začneme samozrejme prezentáciou pána Ráziho a potom dávame dáme priestor pani Bozan a ďalším, ďalším a poslancom, pán Radzi. Ďakujem, dámy a páni. dobre popoludne. Let me immediately address the elephant in the room, which is the Brexit. Samozrejme, že sa nevyhnem problému Brexitu a dopad na aktivity e, EMA. Jedným z tých dopadov je dopad okamžitý, a to je klíma neistoty, to už zažívame. A potom je tu možná relokácia EMA do niektoré z ďalších častí únie. My máme veľké obavy, že to by spustilo a, a, zníženie odbornosti a zamestnancov. A toto môže pre nás vytvoriť množstvo problémov Nosí 4 tisíc expertov, prepojenie, ktorú poskytuje naša... Ide o vysokú kvalitu, aby sme naozaj e, plňali aj lehotu. 98% e, tohto harmonogramu sa rešpektuje. To je však úspech, ktorý zapadá do veľmi zložitého systému, kde musíme naozaj 36 tisíc odborných e, názorov a, a delegátov, teda odborníkov a delegátov, ktorí musia v správnom čase e, e, zapadnúť do našeho časového plánovania. Je to veľmi zložitá mašinéria, ktorá v, vlastne funguje ako na bežiacom páse a preto naozaj musíme byť v prostredí, kde dokážeme spravovať tú konektivitu i zložitosť, ktorou, ktorá musí byť spravovaná. Prejdeme teraz ale k pozitívnej časti. 20. oktobra sme poprvýkrát e, na e, web stránke zverejnili e, klinické dáta o dvoch nových liečivách, ktoré sme E, e, schválili. Trvalo to 4 roky, bola tu stála podpora tohto výboru Envy a z tohto proaktívneho publikovania údajov si slibujeme mnohé na mnohých úrovniach. Mnohí odborníci budú mať prínos z týchto informácií, re, regulatórne inštitúcie takisto budú mať prínos tej dôvery. Pán pacienti samozrejme, pretože to môže zrýchliť e, inováciu, znížiť e, duplikovanie a tak ďalej. Sme veľmi hrdí na túto iniciatívu, e, ktorá zapadá do celosvetovej diskusie. Priemysel stále, sa stal veľmi kooperatívnym, namiesto teda len pocitov, z možných e, e, rí, rizik. Je tu skôr pocit e, príležitosti a účinnosti. Keď sa kritizuje naša transparentnosť, k tomu patria aj osobné útoky, tak odpovedali sme skutočnosťami, faktami. Z 200 asi, asi štvrť milióna strán bolo uverejnených a len dve stránky boli uh, stiahnuté. Máme tu veľmi eh, mocný právny rámec na monitorovanie liečiv Implementácia začne v roku 2012 a to nám e, umožní lepšie pochopiť dopad tých liekov. Teraz máme lepšiu možnosť, ako ich e, používať v rámci e, legislatívy o farmavigilancii. Zo pár čísiel alebo údajov, pokiaľ ide o PRAC, tak tu je viac ako 100 bezpečnostných signálov pre lieky a posudzuje sa viac ako 600 e, rizikových plánov pre autorizované lieky. Tieto proaktívne plány umožňujú identifikovať opatrenia minimalizácie rizik a vyžadajú si spravovanie e, známych rizik a lepšie a rýchle reagovať na neznáme rizika. Pokiaľ ide o výkazníctvo, pokiaľ ide o, o, o informácie, pre, informácie od pacientov sa zvyšili od 50 Takisto 31 bezpečnostných odvolaní, ktoré vedli k odporúčaniam pre harmonizovanú pozíciu v rámci EÚ, aby bola rovnaká úroveň ochrany. Všeobecne vieme reagovať rýchlejšie, efektívnejšie, aby sme chránili verejnosť tým, že napríklad obmedzujeme e, e, určité udelovanie licencií a lepšie dávame návody. Chránime samozrejme e, pacientov pred vedlejšími účinkami liek, liekov. To je čas našej zodpovednosti. Takisto to podporuje inovatívny vývoj nových terapií. Počas tohto roku sme dovršili E, pilotný projekt adaptívnych e, trás, takisto e, spoluprácu a poradenstvo s, head, s orgánmi HT. A potom tu máme nový program Prime, kde sa dávajú proaktívne a posilnené formy podpory developerom, tým, ktorí vyvíjajú lieky zamerané na lekárske potreby zatiaľ neriešené. to nám umožňuje lepšie plánovať a, a, e, pripravovať. To umožňuje spoločnosťam vytvárať lepšie e, údaje. Lepšie údaje znamenajú presnejšie posudzovanie liekov. E, lepšie plánovanie design znamená nižšie rizika pre pacientov v rámci prebiehajúcich klinických pokusov a ich lepšie využitie. Záverečná výzva, o ktorej dnes pohovorím, je udržateľnosť našej siete, kde musíme sa vysporiadať so zložitým tou štruktúrou lie, v e, neustále sa zvyšujúcom zaťažení. Posudzovanie liekov sa vykonávalo e, vždy tý, e, týmami z jednotlivých z jedného členského štátu. V EME teraz podporujeme e, vzdelávanie alebo vytváranie nadnárodných posudzovacích tímov. Jeden členský štát koordinuje a pod jeho vedením sa e, vytvoria najlepšie e, expertné týmy z celej Európy. Tento nadnárodný prístup samozrejme bol veľmi úspešný. Teraz 24 členských krajín sa priamo zúčastňuje najvyššia doterajšia úroveň. Samozrejme, tento prístup bude ešte rozhodujúcejší, e, ak budeme mať úbytok odborníkov z dôvodu Brexitu. Samozrejme, že veda najlepšie funguje bez hraníc. Záverom chcem poďakovať v prvom rade výboru Envy za neustálu podporu, za schvalovanie nášho rozpočtu, za vašu podporu tiež navýšenie e, financí. Samozrejme, ľudské zdroje boli pre nás výrazným obmedzením, mali sme dodatočné úlohy a museli sme e, rešpektovať určité lehoty. E, za to vám opätovne ďakujeme. Chcem tiež poďakovať za možnosť pánu Grotemu za dobrú spoluprácu v minulosti vždy podporoval našu, zlepšenie našej práce. Tiež ma teší, že pani e, Biliana Borzan e, preberie, e, súhlasila s prevzatím úlohy pána Groteho ako styčného pracovníka pre spoluprácu s EMA a teším sa na našu konštruktívnu spoluprácu. Ďakujem, pán predseda, teraz som pripravený. Dúfam, že dokážem odpovedať všetky, na všetky otázky. Ďakujem veľmi pekne. Môžeme začať diskusiu. Dám slovo kontaktnej osobe, pani Borzan. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán profesor Rázy, chcela by som vám poďakovať za vašu prítomnosť tu medzi nami dnešný deň a e, to, že sme si mohli vypočuť, čo dosiahla EMA za ostatný rok. Chcela by som tiež poďakovať e, nášmu bývalému kolegovi Matiasovi Grotemu. Myslím, že mm, jeho práca bola vynikajúca a teším sa, že môžem prevzieť agendu po ňom a dúfam, že naša spolupráca bude naozaj výborná na tomto e, v tomto zaujímavom a problémovom čase pre EMA. Hovorili ste o Brexite, ja by som to chcela ešte trošku zdôrazniť. Preto sa vás chcem spýtať, čo predpokladáte, ako, čo myslíte si, že aký možný negatívny um, vplyv by mohol mať Brexit na prípadné eh, predsťahovanie EMA. Odčakávate nejaké prevádzkové ťažkosti? A ak áno, ako ich budete riešiť? Ako ich riešite teraz? Pretože vlastne nikto nevie, ako Brexit celý dopadne. A pracuje agentúra na nejakom pláne, eh, eh, ako toto zrealizovať? Máte rôzne scenáre? keďže viacerí v tejto miestnosti sa zaujímajú o e, sťahovanie EMA a jej prípadný dopad, mohli by ste o tom povedať niečo viacej? Kedy sa EMA bude musieť z Británie e, vysťahovať? pred formálnym e, vystúpením Británie z EÚ alebo až po ňom. Vidíte možnosti v súvislosti s, vystup- s, s presťahovaním vidíte kritické problémy, možnosti kritických problémov e, pri sťahovaní. E, kde si myslíte, že by e, sa mala EMA v budúcnosti usídliť a aké zariadenie by malo byť pre ňu poskytnuté? A teraz vieme, že Brexit je najsúvisl- najťažšia súčasná otázka, ale napokon nie je to iba jediná vec, o ktorej by sme mali hovoriť preto e, sa vás chcem spýtať aj niečo ďalšie. V roku 2015 EMA skončila e, revízie e, správu o dvoch syndrómoch. Syndrom post tachykardie mladých žien, ktoré dostali, ktorým bola podaná vakcína ľudského papilomavírusu. Chcela by som sa teda spýtať, ako často sa EMA venuje eh, kontaktným eh, správam o vakcínam a či ste sa venovali aj otázke autizmu súvisiacej eh, s očkovaním a ako chce EMA prispieť k informovanosti v súvislosti s programami očkovania. Takže toľko. Veľmi pekne ďakujem. Neviem, chce sa ešte niekto prihlásiť o slovo? Prepačte. <laughs> Niečo nám tu na zozname chyba. Pani uh, Grosteten. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som pánovi Razimu chcela vyjadriť eh, tú radosť, ktorú vždy pociťujeme, keď sa s ním stretneme a máme možnosť s ním diskutovať. Rada by som mu vyjadrila moju podporu a cez neho aj celej agentúre, ktorá naozaj pracuje vynikajúco, často aj v zložitých e, e, podmienkách. My vždy požadujeme viac pre agentúru a nakoniec aj tak e, toho viac nie je, pokiaľ ide o rozpočet. Takže toľko na úvod. A teraz sa chcem venovať novému postupu schvalovania liekov. To sú tie pathways Týka sa to e, terapeutických postupov, kde zatiaľ existuje neuspokojená potreba liekov, že to vychádza z dialogu pokiaľ ide o udelenie povolenia, teda že dočasné povolenie e, sa najskôr e, udelí a potom sa robia klinické testy v teréne. Toto je fajn, lebo toto sa urýchli e, prístup pacientov k inováciám, tam, kde je naozaj tá potreba urgentná. Tento projekt je podľa mňa teda veľmi zaujímavý, ale ale mám pocit, že sú tu ešte také e, šedé zóny, pokiaľ ide o ochranu pacientov a ich informovanie o, informovanosť, e, pokiaľ ide o, o túto oblasť. Agentúra vydala naozaj vynikajúcu správu toto leto, pokiaľ ide o vyhodnotenie tohto projektu, ktorý je pilotným projektom. A mňa by zaujímalo, ako teda tu bude ďalej pokračovať po tomto pilotnom projekte. A teraz druhá vec. Druhá vec, druhý bod. Jasne, že ide o Brexit. A tu už to uzavriem, lebo o tom sa už hovorilo, vy ste o tom hovorili, aj kolegyňa. Takže Brexit, áno, toto je mm, obrovská starosť pre nás všetkých, je to veľká neistota pre tých, ktorí u vás pracujú. Ja by som bola rada, keby došlo k presunu za najlepších podmienok, e, samozrejme v záujme vašej agentúry. Takže mňa by zaujímalo, aký dopad podľa vás toto bude mať. To je rovnaká otázka, ako položila kolegyňa. Či môže trošku detaľnejšie zanalizovať tú situáciu a atmosféru, ktorá u vás vládne, lebo ja som navrhovala, samozrejme s dohodou Lyonu, odkiaľ pochádzam, aby táto metropola bola hostiteľom vašej agentúry EMA, lebo naozaj e, na pole zdravotníctva sme medzinárodne uznávaní a sú tu teda prostriedky, na ktorých je možné stávať e, na prospech vašej agentúry. Ďakujem. Ďakujem. Teraz e, pani Konečná. Děkuji. Já budu mít dva konkrétní. Ďakujem. Ja mám dve konkrétne otázky. Jedna sa týka, podľa môjho názoru, celkom prebujnelého a kontrolimknutého práva duševného vlastníctva, hlavne v súvislosti s inováciami vo výskume a následného patentovania liekov. Myslím si, že tento systém tak ako je nastavený v súčasnosti, umožňuje farmaceutickým firmám nové patentovanie produktov, ktoré boli iba trocha upravené na to, aby sa doba na ochranu liekov zdlžila, predlžila na úkor hľadania nových. A pán riaditeľ, ako vidíte vy od, e, situáciu v patentovaní liekov? Pretože naše údaje hovoria, že až 80 liekov v súčasnosti nie je až tak inovatívnych a napriek tomu sú chránené patentmi a samozrejme, že sa aj predávajú za cenu, ktorá by už e, normálne e, nemala byť možná. Teda, aký máte názor na súčasnú právnu úpravu? Ďalšia vec sa týka problematiky, ktorú my riešime v rámci správy, ktorú pripravujeme na tomto výbore. Ide o zlepšenie občanov, prístupu občanov EÚ e, k liekom. Vy ste hovorili, že e, občania mali mať prístup k liečivám z vášho pohľadu. Na druhej strane je však zjavné, že vďaha reexportu a paralelným reexportom sa stáva, že celý rad štátov EÚ a ich občania nemajú dnes e, prístup k liekom, pretože sa tieto lieky predávajú ďalej a je to najmä teda preto, lebo lieky sa považujú za bežný tovar. Takže členské štáty ani ich regulačné orgány nemajú mnoho možností, ako opätovný vývoz obmedziť. Chcela by som sa spýtať, ako vidí túto situáciu EMA a či to vidíte ako problém aj vy, alebo či vidíte nejakú cestu, ako toto e, riešiť na celoeurópskej úrovni. Či konkrétne máte k dispozícii nejaké nástroje, ktoré by sa dali použiť e, na riešenie tohto neutešeného stavu, ktorý tu dnes máme. A stáva sa, že pacienti sa nedostanú e, k liekom tak ako by to malo byť umožnené v rámci voľného trhu Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Oken. Dobrý deň, pán profesor Razvi, vítajte medzi nami. E, potešila som sa, že ste uviedli e, transparentnosť a klinické skúšky. Tešíme sa na výborné výsledky po tomto dlhom boji s priemyslom. Ďakujem veľmi pekne za túto informáciu. Mám e, trochu problém s otázkou transparentnosti zaviedla e, novú politiku, e, čo sa týka stretu záujmov. Chcela by som vedieť, aké máte prostriedky k dispozícii, aby ste mohli, e, mohli skúmať akurát pretnosť a ako sa to realizuje. A či ste našli nejaké prípady v prípade deklarácií o presnosti a ak áno, ako ste ich riešili? ako ste riešili základné konflikty záujmov. Vlastne takéto niečo by sa vôbec nemalo vyskytovať podľa princípov dobrej správy. Naozaj je dôležité upozorniť, že nejde len o deklarácie o strete záujmov, ale ide o príjmanie rozhodnutí v mene občanov, pacientov a tak ďalej. A čo sa týka transparentnosti, tam som trocha sklamaná to stratégiou. Uh, my potrebujeme oveľa viacej transparentnosti ohľadom vášho výskumu, výsledkov. Máme HPV, vakcínu a o tom sme, to sme spomenuli. Čo sa stane, ak e, máte konfliktné, e, pro, protichodné výsledky? E, ako zabezpečíte, že sa dostaneme k solidným znalostiam o tejto otázke? Viete, že sa medzi pacientmi vytvára neistota ohľadom programov očkovania a to je veľmi zlé. Táto transparentnosť je, je oveľa viacej dôležitá aj podľa zásad dobrej správy. Druhá časť e, otázky pani Konečnej sa týkala použitia um, otvorených liekov na otvorené použitie, napríklad ibuprofen. Tie, ten si môžete kúpiť za 5 eur, ale predáva sa za 380 e, eur e, s novým menom Epidema. To by sa nemalo stiať, to, to, toto by sa nemalo diať. A pokiaľ viem, 180 eur je potrebných na mesiac e, liečenia. Ale keď sa e, používa pod iným menom, stojí to vyše tisíc eur na liečenie vysokého tlaku. Myslíte si, že je to vhodné danému účelu? Máte nástroje, aby ste vedeli odlíšiť skutočne odlíšené inovácie v liekoch? a motivujete e, lekárov, aby e, predpisovali tieto e, staré, dobré produkty. No a potom cesty k adaptácii. Nechcem skrývať, to sú adaptívne cesty. Vieme, že máme obavy v tejto súvislosti. Hovorila som o tom čo si myslia mimovládky. Za mimoriadne zvláštnych okolností sa dajú veci urýchliť. Sa dá použiť zrychlený postup, ale vtedy si treba byť istý, že budeme mať v dispozícii um, hodnotné, dobré hodnotenie. Ľudia naozaj so slzami v očiach prosia o nové lieky, ale keď ich dostanú, Uh, hovoria, že nemajú o nich žiadne, žiadne vedomosti. Bola som šokovaná, keď som sa o tom dozvedela, že uh, v určitých mimoriadných situáciách tie nové nevyskúšané lieky môžu byť v dispozícii. Ale uh, v legislatíve je to ošetrené ako extrémna situácia. Ale potrebujeme ubezpečenie, že vôbec nie, toto nebude bežnou mincou. Prosím vás, dajte mi 5 minút do televízie a určite sa ľudia ku mne pripoja a e, vysvetlím, o čo tu ide priemyslu. Chcem sa spýtať, ako EMA chráni pacientov a ako chráni účinnosť liekov a ako chráni naše vedomosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Dali. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánu Razimu za jeho návštevu na našom výbore. Chcela by som uh, sa vyjadrovať, uh, vyjadriť nedávnemu problému s, trans, s transparentnosťou a, a um, naša snaha o transparentnosť uh, iniciuje ďalších výrobcov liekov, aby boli aj oni transparentnejší je tu liek, ktorý má byť e, v Európe zakázaný. Podľa údajov EMA však e, sú príliš nadužívané veľmi silné antibiotika, ktoré sú kľúčovým faktorom, e, faktorom v rezistencii baktérií. Sú prípady, ktoré boli nahlásené, kedy niektoré použitie, použitie niektorých antibiotík ohrozuje, ohrozuje e, ľudské zdravie, pretože ovplyvňujú rezistenciu na niektoré kmene. A chcem sa spýtať, či zvýšené používanie antibiotík e, sa nedá nejakým spôsobom znížiť a um, pretože ide o uh, veľmi dôležité uh, lieky používané v plnohospodárstve z hľadiska ľudského zdravia. Pán Šlek. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, pán Rázy. Máme zo pár otázok. Poprvé, Poprvé, Chcem sa spýtať na vašu úvodnú poznámku o Brexitu a o možných, e, možnom vplyve Brexitu na vašu agentúru EMA. Pokiaľ ide o možnosti rýchlej komunikácie, dalo by sa tam nejako pomôcť? E, čo podľa vás by bolo najvhodnejšie? Čo by vám mohlo najviac pomôcť? ktorej krajine chcete nájsť sídlo EMA. Radšej by ste um, umiestnili EMA v staršej uh, členskej krajine EÚ alebo v novších členských štátoch. Napríklad Malta je ostrovný štát, takže možno by to bolo izolované. Takže kde by bolo nové sídlo uh, starej EMI? Ako si to predstavujete? Druhá otázka je takáto. Ide tu o implementáciu o smernice 62 z roku 2011. E, je to smernica, ktorá je venovaná nebezpečným a falšovaným liečivám a má proti ním e, vytvoriť prostriedky. tak aby, boli, um, aby, bola, aby bolo možné um, uplatniť e, zásady farmakovigilancie, ale zatiaľ sa to nedarí. Podľa určitej konkrétnej správy sa uh, lehota, ktorá bola do začiatku roku 2017, má predlžiť do septembra 2017. To predlženie bolo vybavené legislatívnym aktom. Napriek tomu, že existuje Európska federácia farmaceutického priemyslu, eh, je tu úloha, aby sa na tieto otázky ďalej pracovalo. Kde je však vaša agentúra? EMA je totiž tá agentúra, ktorá sa má starať o tieto lieky, o bezpečnosť liekov v európskom kontexte. Vytvárame európske úzly týchto konaní. E, jednoducho všetko e, pri transpozícii do členský, legislatívy členských štátov e, meška. Kde je vaša agentúra? Teraz má šlo, slovo pán Bort. Ďakujem, pán predseda. Som rád, že tu znova môžem byť po krátkej neprítomnosti. No čo sa týka Brexitu. Predpokladajme, že sa uplatní článok 50 v marci, teda predpokladajme, plus dva roky znamená marec 2019. To je dosť krátko na to, aby sa mohla agentúra presťahovať nie je to ešte rozhodnutím EMA, ale um, rozhodpovední môžu byť pod tlakom, aby sa rozhodli. Totiž, eh, keď dôjde, dôjde skutočne k Brexitu, jednoducho sa agentúra presťahuje a ten prechod na nové pôsobisko bude jednoduchý. Takže predpokladáme, že sa vytvorí v rámci EMA eh, pracovná skupina, Eh, vy sa tu pýtate, aký, eh, aká je tam nálada. Hovoril pán riaditeľ o nejaké nálade neistoty, ale keď už bude eh, toto rozhodnuté, musíme si uvedomiť, že je veľa kandidátov na miesto, kde by sa EMA mala usídliť. A to ešte vytvára ďalšiu neistotu. Po druhé, pán riaditeľ veľmi rýchlo prešiel na obmedzenia týkajúce sa ľudských zdrojov, bez toho, že by povedal niečo viacej. V čom sú tieto obmedzenia? O akú oblasť e, obmedzení ide? Znamená to, že nemá veľa dostatok pracovníkov. Zo svojej skúsenosti bývalého komisára nepoznám inštitúciu, ktorá by povedala, že má ľudí navyše. Skôr sa stiažujú, že majú málo ľudí. Dali by sa tieto problémy vyriešiť napríklad e, úsporami ktoré určite sa objavia nie preto, že by sa znížila hodnota ryby, ale aj tým, že sa organizácia presťahuje. Alebo že by sa lepšie zorganizovali a využívali ľudské zdroje, tie, ktoré už agentúra má. Takže mohli by ste o tom povedať viac? A teraz na záver Pán Lís za komisiu. Ak teda chce komisia vystúpiť, nech sa páči. Ja mám jednu takú všeobecnú vec e, týkajúcu sa našich vzťahov, pracovných vzťahov s agentúrou, a s pánom Rasim a jeho personálom. Naozaj sú tie vzťahy vynikajúce. My na nich pracujeme dennodenne. Nie sú to len e, schôdze v komisii alebo v parlamente. Tie pracovné vzťahy sú oveľa užšie a častejšie. Máme množstvo spoločných projektov, kde úzko spolupracujeme. To sú samozrejme povolenia, ale aj nové iniciatívy aj na medzinárodnom fronte. Čiže som len chcel využiť príležitosť na to, aby som sa mu poďakoval a vyjadril, e, že sa teším na ďalšie príležitosti a ak budú nejaké problémy v budúcnosti, napríklad Brexit, tak e, my sa budeme usilovať byť e, nápomocní. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz sa vraciame k odpovediam. Nech sa páči, pán Rasi, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa naozaj budem snažiť. E, prepačte, ak na niečo zabudnem, tak sa pripomente. Takže Brexit Mnohí z vás sa na to pýtali, takže k tomu sa ešte vyjadrím. Pokúsim sa pokryť všetky aspekty. Kontaktná osoba sa pýtala na vec, ktorá bola problémom už pred Brexitom, teda či to bude pred, po. E, tá klíma neistoty, ktorú som spomínal, motivácia personálu, tu je potrebné čoraz viac riešiť. My posudzujeme možné ďalšie doplnkové opatrenia na podporu personálu. Už sa spustil nejaký headhunting, Niektorí už zvažujú, že nezostanú v EMA a hľadajú už iné riešenie, či teda zostať v Británii alebo zariskovať. Mali sme už 6 rezignácií za posledné mesiace. Za celých 5 rokov to bolo menej ako za posledného pol roka, takže to je tiež, e, má už tú vypovednú hodnotu. Potom monitorujeme ten výberový proces, ktorý prebieha a vidíme, že niektorí kvalitní kandidáti stiahujú svoje kandidatúry. Takže uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať, či to súvisí s Brexitom alebo nie. Takže takto vyzerá momentálne situácia. A jedno také zmierňovacie opatrenie, ktoré sme uplatnili, tým je aktualizácia um, informácií pre nich, monitorovanie ich pracovnej záťaže. Čiže snažíme sa zistiť v členských štátoch, je nejaká voľná kapacita, aby uh, sa prevzalo tých 20 pracovnej záťaže momentálne pokrývanej Veľkou Britániou s tým, že posilníme kapacitu. Máme také školiace centrum, kde sa snažíme po celej Európe školiť ľudí. Je to vynikajúci model, kde my poskytujeme podporu ako školiteľom, tak aj školeným, čiže toto je vec, ktorá celkom dobre funguje. Je to e, taký medzinárodný tým, ktorý máme na tieto účely. Ďalej. Špecifická otázka od pána Borga. Task Force, áno, máme takúto skupinu, ktorá monitoruje všetky aspekty, ktoré môžu v tejto súvislosti vyvstať. Teraz, ako zvládnuť to sťahovanie? Tá logistika tá nás až tak netrápi. Pred dvomi rokmi sme sa presťahovali, bohužiaľ, do novej budovy. Bolo to také hodinové prerušenie práce, takže mm, myslím, že sme v tom relatívne zdatní. Samozrejme, samozrejme stiahovať sa do inej krajiny, to je trošku iná vec. Takže to stiahovanie to nás až tak netrápi. Uh, trápi nás tá praktická stránka. Sú tu dve závažné otázky. Prepojenie, konektivita, 40 tisíc osôb každoročne v správnom čase na správnom mieste. Teda naozaj je dôležité, aby tam bola potrebná infraštruktúra, letisko, cestná doprava, ehm, príslušné vybavenie hotelmi a tak ďalej. Takže toto sú také praktické implikácie, ktoré to celé má. Ďalšia otázka, ktorú niekto položil. Niekto sa pýtal na náš vplyv. My nemáme absolútne žiaden vplyv na to, kde bude naše sídlo, ako sa to udeje, kedy a tak ďalej. Toto rozhodnutie je plne v rukách rady, podľa mojich informácií na úrovni hlav štátov. A preto jediné, čo môžeme urobiť, je e, vysvetliť im, ako fungujeme, že je pre nás dôležitá bezpečnosť, e, zdravie v Európe a e, že konkurenceschopnosť nášho priemyslu je ohrozená, ak teda mm, neprebehne všetko hladko. Dúfam teda, že som ten Brexit pokryl zo všetkých strán. Ak nie, tak sa k tomu pokojne ešte vrátim. HPV a revízia v tejto oblasti. Áno, máte pravdu, že e, sme sa tomu venovali. Výbor hovoril o vedeckých podkladoch na základe všetkých e, dostupných otázok teda informácií a teda všetky syndromy, ktoré sú tam opísané, majú rovnakú frekvenciu u tých očkovaných ako u tých neočkovaných. Teda nebolo konštatované žiadne prepojenie medzi očkovaním a tými dvomi syndromami. Všetky údaje, ktoré máme, poukazujú na takéto závery. No ak sa na tomto zhodneme, Dúfam, že ak sa na to teda nezhodneme, že e, tí, ktorí nesúhlasia, e, poskytnú nejaké e, dôkazy. Nejde o zdiskreditovanie inštitúcie. Náš prístup je stále rovnaký. Vychádzame z podkladov. Ak budú nejaké nové dôkazy, ktoré vyvstanú, tak rozhodneme samozrejme na základe týchto dôkazov. To isté platí. A ďakujem za tú otázku. To isté platí pre autizmus autizmus a očkovanie. Teraz vieme, že to sú paralelné linie. E, boli tu vykonštruované prípady, ktoré sa prezentovali, tieto dve veci. To sú také mm, urbánne mýty, ktoré kolujú, pochádzajú z médií a nie sú nejako vedecky podložené. Teda aký je ďalší postup? E, sú tu teda konkrétne pravidlá, ktoré e, platia. Myslím, že aj jednotlivec má takúto e, možnosť, ak má nejaké dôkazy, môže poukázať na problém. Výbor má prísny harmonogram na preskúmanie všetkých dostupných podkladov, aby sa zistilo, či sa má niečo stiahnuť alebo nie alebo sa to dá vyriešiť iným spôsobom. Mm, Toto je v skrátke ten postup, ktorý sa uplatňuje. Teraz Pokiaľ ide o ten trend neočkovať, členské štáty môžu podporovať formou kampaní očkovanie ale naše obavy eh, sú veľmi, veľmi prítomné. Ja dúfam, že sa nám podarí skoordinovať nejakú kampaň. Od komisie dostávame veľkú podporu vo forme rezistencie. antimikrobiálnej rezistencie v tejto oblasti, takže eh, dúfam, že e, sa nám podarí poukázať na to, že takéto problémy e, sa dajú očkovaním, e, často veľmi nenákladným riešiť, dá sa im predchádzať. Takže tu bude kampaň na podporu, aktívna kampaň na podporu, ktorú sa chystáme zorganizovať. A samozrejme, že mnoho krokov už aj prebieha. A teraz ten Adapted Pathway, táto otázka, to, na to sa pýtali viacerí. Zopár čísel na úvod. Šesťdesiatdva firiem. Skladka bolo podaných žiadostí týkajúce 62 liekov na uplatnenie tohto postupu. My sme na zváženie akceptovali 18 a iba 7 z nich eh, nakoniec dostalo povolenie. Takže môžeme sa stiažovať, že to nie je úspech, ale naozaj nikto nemôže povedať, že uľahčujeme prístup. Čo znamená tento Adaptive Pathway, toto, táto prispôsobená cesta, mm, tento postup? Znamená to, že ak sú nejaké dôkazy, ak sa nedajú tieto dôkazy e, vygenerovať e, tradičným e, postupom, tak ide hlavne o mm, veľmi zriedkavé choroby, tak tradičné z náhodnele tie klinické testy sa nedajú robiť, alebo že by trvali veľmi dlho, alebo tá štúdia, jej konkrétna e, forma musí byť nejakým spôsobom transformovaná, aby sme riešili otázky konkrétnej choroby, o ktorú ide, tak metodika rizika a prínosov, tak táto metóda je stále rovnaká. Čiže vychádzajúc z toho, že riešime len malú skupinku ľudí, malú populáciu a že potreba toho lieku introvézná, tak e, tam e, ten pomer prínos riziko je vyšší a nie nižší. Takže v čom spočíva ten problém? Ten problém vystáva v poslednej fáze tohto reťazca. Pokiaľ ide o predpisy, ako zabezpečiť, že sa budú obmedzovať iba na mandát, ako toto skontrolovať. Toto je ten problém, ktorý ešte nie je vyriešený. Je to teda pilotný projekt, tento postup, je to taká úvaha, je to taký prístup, kde je ešte mnoho aspektov, ktoré nie sú doriešené, ktoré je potrebné prediskutovať a vyriešiť. Čiže je to možnosť, ako riešiť e, zatiaľ nevyriešené problémy. 8. decembra, môžem oznámiť, e, organizujeme schôdzu, je to na návrh komisie, kde sa budeme týmito aspektami zaoberať, pokúsime sa ich objasniť, aby sme zistili, či toto je cesta, ktorou sa môžeme aj do budúcna uberať, aké má slabiny, aké má silné stránky, čo sa dá zlepšiť, čo sa musí zmeniť a dúfam, že s príspevkom všetkých e, aktérov, ak sú nejaké lepšie riešenia alebo ak sú nejaké možné zlepšenia tohto prístupu, že e, sa k ním dopracujeme. Takže aj vás vyzývam, pomôžte. Ale v tejto fáze nie je veľa nových návrhov, pokiaľ ide o vytkladanie dôkazov pokiaľ ide teda o reálnu oblasť a teda nový dizajnovú formu štúdií v prípade malých populácií, kde je naozaj zložité tie dôkazy nejakým spôsobom vygenerovať, dopracovať sa k ním. A ešte ďalší problém, patenty. Áno, tá cenotvorba, predlženie patentu, ja vás chápem. Využitie trhových príležitostí bez riešenia nejakej e, zdravotnej potreby, či už vnímanej alebo reálnej. Pokiaľ ide o prístup na trh. Bohužiaľ, toto je vec, ktorá vôbec nespada do na našej kompetencie. Mm, otázky patentov vôbec riešiť nemôžeme. Môžeme mať len výnimku pediatrického charakteru. A ešte aká bola otázka? Áno, áno, je to veľmi dôležitá otázka. To sú nedostatky, pokiaľ ide o ten paralelný import. Znova opakujem, že jediné, čo môžeme my robiť, je tento problém zdôrazňovať. My môžeme riešiť iba nedostatky vyplývajúce z otázok kvality Spoločne sa nám podarilo v HMA tam sú zastúpené všetky členské štáty, plus naša agentúra, plus komisia. Tam sa nám podarilo začať riešiť tento problém a spôsobujem diskusiu. diskusiou. Samozrejme, že paralelný import-export toto je vec, ktorú my nemôžeme kontrolovať, nemôžeme nejako zasiahnuť. Nemôžeme povedať k tomu nič. To, myslím, nespadá ani pod naše generálne riaditeľstvo. Ale je to naozaj závažný problém a ja sa teším, že ste spustili diskusiu na túto tému, pretože to má naozaj závažné dopady. Zdroje, konflikt záujmov. My máme teda e, 6 e, miest na plný úvezok, e, tá časová výmera. E, v prípade týchto osôb riešime konflikt záujmov. Sú tu proaktívne kontroly a kontroly ex post, a dokonca aj náhodné kontroly. Myslím si, že naša politika v tejto oblasti je naozaj veľmi striktná, veľmi rigidná, snad najprísnejšia celosvetovo. Uh, Um, na to nie sme policia, takže my veľmi vítame informantov a ľudí, ktorí niečo vedia. Upozornite nás, overíme a budeme konať. Ale to je ten rámec, v ktorom sa hýbeme. Ďalej zať nemôžeme. Čiže naša politika konfliktu záujmov je podľa existujúcej legislatívy najlepšia možná. Myslím, že už sme trošku aj prekročili nám stanovené kompetencie. Prepačte, tuto sa pozriem, či vám môžem dať nejaké ďalšie informácie. Áno, máme tri také politiky, ktoré uplatňujeme, pokiaľ ide o rôzne úrovne, experti, výbor, manažment, porušenie transparentnosti a tak ďalej. Toto všetko riešime s pomocou zvonku. Ak niekto sa o niečom dozvie, tak ho prosíme, aby nám dal vedieť a my to preveríme. Potom pani eh, Dali, antibiotika vo veterinárnej medicíne. Tento 65 je spojené s použitím kolistínu. 68 správ ukazuje, alebo naznačuje zníženie v použití antibiotík vo veterinárstve. Napriek tomu zostáva ešte dlhá cesta. Viem, že tu je neustály, je neustály ten prístup k očkovaniu. My vidíme pozitívne možnosť tejto legislatívy odrádzať od prehnaného využívania v veterinárstve. Samozrejme, Veľký problém je pre e, ľudí to nepriermedrané použitie. Jeden z kľúčových problémov je prístup, takisto siln, silné kroky komisie, kde sa zúčastňujeme na koordinácii s ďalšími dvoma e, agentúrami ACDC a EFSA. E, ďalej potom falšovanie e, liekov, implementácia, ako ste správne povedali, patrí do právomoci členských krajín. Hmm. môžeme intervenovať e, tlakom e, odporúčaní a tak ďalej, ale inak nie. Ďalej tu bola špecifická otázka. Či si môžeme byť istí, že nie sú falšované lieky v Európe, samozrejme istí si byť nemôžeme. A však úroveň inšpekcií Kapacita Európy samozrejme je dobrá. Máme veľmi malo prípadov takýchto falšovaných liekov. Veľmi slabým bodom je, e, sú web stránky 90 vecí je falšovaný. A to je naozaj s vysokým rizikom. A to, čo je na území tých krajín, ktoré používajú systém tradičných lekární. Je veľmi nízka miera e, takýchto falošných liekov v samotných lekárniach. My sa snažíme Môžeš Samozrejme, možno to porovnať eh, s falšovaním drahokamov, takisto the old information with our inspector. Dá sa to porovnať s takouto kriminalitou a s tým, takýto prístup. Určité členské krajiny využívajú pohraničných složiek je tu veľa iniciatív, ale implementácia patrí do zodpovednosti členských krajín. Oceňovanie je veľmi dôležitá vec, samozrejme nemáme priamu, priamy dopad. Čo sa snažíme robiť, čo urobiť môžeme, je byť maximálne e, efektívny aby sme znížili neprimerané zaťaženie. Toto sa pretavuje do trhových e, prínosov a priamo to však ovplyvniť nemôžeme. Čo však môžeme urobiť, je spolupracovať striktnejšie s HTA orgánmi kvôli pridanej hodnote týchto liekov, ale ako sa to pretaví do cien je mimo nás, pokiaľ ja viem, takisto mimo Unie je to, je to vlastne v zodpovednosti členských krajín. Zdroj, obmedzenie finančné. Áno, máme ich. Uvediem pár príkladov, preto, prečo každý hovorí, že potrebuje viac zdrojov. Každý z manažerov hovorí, že potrebuje viac zdrojov. To je normálny prístup. Je to však čoraz kritickejšie, odkedy sme implementovali tri le- legislatív bez výrazného zlepšenia e, stavov krátkodobé a precho- e, dočasné zmluvy sa priradujú na menej významné aktivity, na tie citlivejšie aktivity, kde treba chrániť údaje, e, dôveryhodnosť, kde potrebujeme odbornosť, potrebujeme veľmi skúsených e, ľudí. A ak chceme mať prístup k dokumentom, tom Priradili sme 25 ľudí, pokiaľ ide prístup k dokumentom, to znamená, že musíme zobrať tých najlepších. A títo, samozrejme, toto bolo samozrejme na náklady alebo na úkor kľúčových aktivít, keď spúšťame jednotlivé iniciatívy, keď sa snažíme pomáhať dizajnu u neskúsených e, vývojárov, tak dávame veľa hodín novým e, vývojárom, vedcom s cieľom chrániť pacientov, pretože títo ľudia majú vynikajúce nápady, veľmi dobré lieky, ktoré sa chystajú, nemajú ten správny e, dizajn a nemajú správne skúsenosti zbytočné vystavenie pacientov za určitého rizika, keď pokusy zlyhajú. Všetky tieto aktivity sú náročné. Za 3 roky až 600 e, vedeckých posudkov a stovky e, asistencií e, neskúseným vývojárom a naše kapacity sú jednoducho dosiahnuté. A okrem toho každý rok sa o 2 e, znižuje naša e, pracovná kapacita, pardon, respektíve e, osadenstvo. Náš rozpočet rastie, je pozitívny a veľký, ale zistujeme, že môžeme teoreticky zapracovať lepšie expertízy, nemáme však povolenie a dosahujeme vlastne z bod zlomu. Keďže tento výbor nás výrazne podporuje, túto hovoriť nemusím. Ďakujem a prepačte za to, čo, na čo som zabudol. Myslím si, že teraz môžeme tento bod uzavrieť. Môžeme poďakovať pánu Rázimu za veľmi vyčerpávajúci výpočet a za všetky odpovede. A teraz môžeme prejsť k ďalšiemu bodu na našom programe. A ním je návrh uznesenia o pediatrických liečivách. A tu e, bez odkladu dávam slovo jednotlivým spoluautorom. Začneme pani Grostet. Ďakujem. Hovoríme o uznesení, ktoré sa týka pediatrických liečiv. Je to dôležité uznesenie. Poprvé preto, lebo treba vyvíjať naďalej tlak na komisiu, ktorá musí v roku 2017 e, predstaviť správu o, o uplatňovaní e, nariadenia z roku 2006 keďže je tu silný e, dopyt zo strany asociácií rodičov a pediatrov chorých detí, je dôležité, aby to správa bola e, hotová čo najskôr. Snažíme sa vyvieť tlak už určitú dobu, aby táto správa čo najskôr vznikla. Bolo treba čakať až do začiatku roku 2017. Druhý dôvod potom, komisie treba môcť naznačiť celkom pres, práve pri publikovaní tejto správy možnosti modifikácie a zlepšenie, ktoré by sme chceli navrhnúť. Bola som spravodajkyňou e, z, z, k roku 2006. Je tu, sú tu dôležité kroky e, k pediatrickému zisťovaniu pre každý liek, ktorý sa vyvíja pre dospelých. Ale je tu množstvo e, praktických prekážok, ktoré obmedzili účenosť tohto nariadenia v určitých eh, terapeutických postupoch, hlavne u detských onkologických ochorení. Inovácie v oblasti pediatrie zostávajú bohužiaľ eh, zriedkavé. Myslím si, že je na čase. Pokiaľ ide o mňa, ja nie som osobne naklonená revízii úplnej eh, nariadenia ak si komisia v svojej správe by teda nemyslela, že najlepší spôsob zlepšenia situácie by bol ňou. Ale revízia zaberie veľa času a toto je skôr vec naléhavá. Pacienti taký čas nemajú. Navyše, terejší text sa mi zdá byť veľmi dobrým východiskom a mohlo by byť e, kontraproduktívne. Spotreb spochybniť tie, tie existujúce princípy. Samozrejme, že dajú sa zaviesť lepšie e, e, postupy regulačným zasahovaním a tu naznačujem vlastne niekoľko možností. Poprvé, povinnosť vykonávať e, pediatrické zisťovania nie k zisťovaniu chorób u detí, ale pokiaľ ide o mechanizmy konaní, činnosti, molekúl, alebo teda predpisov a liekov pre dospelých. Prečo to dobre nefunguje u e, rakovín detí? Pretože je tu príliš veľa výnimiek pod podmienkou alebo zámienkou, že neexistuje takáto choroba u detí. Tým pádom sa musí pediatrické prešetrovať vo väčšom rozmere. To znamená, je tu priveľa vý, autorizovaných výnimiek a to znamená, že to nefunguje. Potom tie plány musia byť realistickejšie, flexibilnejšie a musia e, uľahčovať pravidelný dialog medzi laboratóriami a agentúrami. Dnes je to veľmi e, zložité, tie plány sú často zbrzdované, dokonca sa úplne uzavrú. Nedostatok údajov mali by byť flexibilnejšie a systematickejšie ďalej. A to je posledný bod treba znovu prehodnotiť sankčný systém a systém náhrad, aby sme videli, ako sa to dá zlepšiť. Dnes tu máme e, stimulačné e, met, metódy. Tieto opatrenia prichádzajú neskoro v tom procese a sú teda minimálne zaujímavé. A pritom tu nie je žiadna, žiaden stimul na e, e indikácie pediatrické, takže tie 6 mesiacov je užitočný, keď sa predáva produkt na dos- pre dospelých a aj pre pediatrické využitie. Ale málo sa dajú využiť, keď ide výlučne o e, pediatrické využitie, pretože tu často hovoríme o indikáciách zriedkavých a teda trhy, ktoré sú veľmi malé. Ak teda chceme hovoriť o stimuloch, Súčasne môžeme spustiť sankcie, efektívne sankcie pre laboratória, ktoré nerešpektujú záväzky a to umožní pediatrické e, e, usmernenia využiť účinnejšie. A prečo hovorím, že nie je potrebné mať e, pravidlá? Pretože tie opatrenia, ktoré, o ktorých hovorím, už sú zapísané v tom terajšom predpise a dajú sa rýchlo použiť. A myslím si, Eh, mohli by získať veľkú podporu naprieč eh, politickým spektrom. O tom som hovorila s kolegami. A všetci by sme mohli konať týmto smerom a veci posunúť v prospech a v záujme chorých detí. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo pani Gentile. Ďakujem za slovo. Už sme mali príležitosť ukázať, aká dôležitá je táto diskusia a počiarknúť to. Ja súhlasím s tým, čo povedala práve kolegyňa. Povedala totiž, že je naozaj naliehavé, aby sme konali dobre a rýchlo. Táto téma je naozaj e, veľmi zaujímavá pre našu spoločnosť Tie počty poznáme. Šesť tisíc pacientov, detí či mladých ľudí ročne zomrie na rakovinové ochorenia a počet týchto pacientov, ktorí síce prežijú, ale potom neskôr majú značné komplikácie alebo obmedzený život. Je ďalšou otázkou, nad ktorou sa treba zamyslieť. Ja si myslím, že nariadenie je potrebné ešte raz prepracovať, aby sme odstránili určité nejednoznačnosti. Napríklad ide o tému potvrdenia spôsobu fungovania, mechanizmu fungovania. Nede o preventívne použitie liekov v dospelom veku. Vieme, že informácie v tejto oblasti sú naozaj početné, aj sú kvalitné a je pomerne ťažké, dokonca až nemožné, aby jedna forma rakoviny, jeden nádor, ktorý sa vyskytuje u dospelých, sa mohol vyskytnúť aj u detí, ale a lieky, ktoré e, sa ordinujú dospelým, majú aj u detí určitý určitý účinok. Napríklad, to môžeme povedať v prípade nádorov, ktoré u dospelých sú vysoko nepravdepodobné. Takže pre nás sú e, dôležité tie simuly, ktoré treba zadefinovať tak, aby výskum sa ujal týchto tém. Je to teda spoločensky veľmi dôležité. A spoločnosť venuje tejto otázke naozaj veľkú pozornosť. Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, z nich môžete myslím, že, že vás presvedčím, ak poviem, že sa snažíme nájsť e, spoločné riešenie, riešenie teda e, kompromis. Ide o to, aby e, sa do tohto postupu zapojili aj univerzitné laboratória a nemocnice, pretože aj tie môžu veľa prispieť. Ďakujem. Teraz má slovo náš polský kolega. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Hovorí pán Piecha. Um, nariadenie o liekoch pre použitie pre deti je veľmi dôležité. Je uh, pokusom o uh, reakciu uh, Európskej komisie na potrebu ďalej um, zareagovať na nariadenie uh, 1901 z roku 2006. Teraz si pripomíname 10 rokov od schválenia tohto nariadenia. Ale 10 rokov, čo sa týka moderných technológií, hlavne v súčasnosti, znamená celý dlhý vek. Menia sa vďaka vývoju e, spôsoby liečby. Lekári používajú to najmodernejšie e, zariadenia, často tie zariadenia, ktoré používajú, sú vysoko personalizované. Jednoducho ten predpis e, liekov je často personalizovaný a často sa používa, predpis podávajú lieky v naliehavých podmienkách Takže je potrebné e, túto nariadenie modernizovať a preto treba začať legislatívne aktivity, ktorých cieľom má byť zlepšiť, zdokonaliť nariadenie z tejto oblasti a to je veľmi dôležité, pretože tu hovoríme o ľudských životoch a zdraví a najmä hovoríme o deťoch, teda cieľom tohto nového nariadenia o e, liekoch pre deti e, má byť predovšetkým o prístupnosti. A tou prístupnosťou myslím aj primerané náklady na liečbu tými najmodernejšími a najúčinnejšími liekmi. Ale na druhej strane treba podporiť e, inštitúcie či farmaceutické firmy, aby e, skúmali ďalej možnosti liečby tento problém eh, nie je nový. Eh, vieme, keď sa hovorí o patentoch, že existujú určité eh, problémy súvisiace s právami duševného vlastníctva a, jej, a ich ochranou. Takže um, vlastne netreba zabúdať ani na farmaceutické firmy a ich výdavky na klinickú analýzu. Je členské štáty volajú po ochrane zdravia. Potrebujeme vyrovnaný prístup a využiť všetky možné metódy, ktoré zlepšia zdravie a zachránia životy. Veľmi dôležité je to v prípade detských onkologických pacientov. Aj v prípade ďalších zriedkavých ochorení, ktoré sa vyskytujú iba u malého počtu detí. Ale musím pripustiť, že tento problém je veľmi zložitý a náročný. Novým nariadením chceme napomôcť, aby boli riešenia flexibilnejšie a aby e, sa problém riešil komplexne a vznikol nový základ pre lepšie využívanie e, finančných prostriedkov členských štátov na liečenie a lepšie využívanie e, liekov pre tých najmladších z nás. Ďakujem. Ďakujem, pán Petišiny. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že lieky pre použitie u detských pacientov by mali byť predmetom veľkej pozornosti. Takže E, ide aj o to, že e, nie je dostatok niektorých liekov, ktorými sa liečia najmä ochorenie niektorých detí. Um, povedal som, že si robím starosti ohľadom súčasného systému stimulov, pretože dáva podnikom, farmaceutickým firmám e, stimuly, realizáciu štúdií v, v, primera, v príslušnej oblasti použitia. Takže firmy e, dostanú teda stimuly aj vtedy, ak nedospejú k nejakým konkrétnym výsledkom. Takže e, pokiaľ ide o lieky, ktoré e, boli vyskúšané u dospelých a potom sa ďalej skúmajú u detí, môžu byť podporené a ich výskum podporený u farmaceutických firiem, tak aby sa rozšírili výskumy aj na použitie u detí. Je tu však nebezpečie, že takáto podpora e, podporí iba farmaceutické firmy, ale nepovedie k vývoju skutočne nových liekov a pomocom, pomocou e, pre pacientov. Poprosím e, hostia, či má reakciu. Liečba detí je naozaj veľkým politickým a sociologickým problémom Európskej únie. Um, Odznelo to tu v tomto e, výbore a takisto aj politici e, zdôraznili potrebu tej najvhodnejšej možnosti. E, toto rozhodnutie prichádza v rozhodujúcom čase, pretože komisia predklada ďalší nariadenie o pediatrických liekoch Rade a parlamentu. Sme presvedčení, že lieky pre deti znamenajú lieky, ktoré pomôžu liečiť ochorenia, predovšetkým u detských e, pacientov. Ide o legislatívny e, stimul, pretože farmaceutické firmy sa predovšetkým sústreďujú na trh e, predospelých pacientov a preto sme sa zamerali na túto oblasť detských pacientov. Netreba však zabúdať, čo hovorili pediatri a regulátori, že deti e, nie sú dospelými a z toho sme pri tomto nariadení vychádzali. Majú špecifické potreby a, a potrebujú špeciálne zameraný pediatrický výskum. E, toto nariadenie vlastne mení e, stav na trhu a podmienky pre účastníku na, na trhu, teda firmy umožňuje regulátore priamo ovplyvňovať e, program výskumu a vývoja a zamerať sa konkrétne na výskum pre deti. Takto sa nám podarí zvyšovať e, počet nových výrobkov, teda ak sa sústredíme na nový pediatrický výskum, e, určite toto nariadenie má svoje obmedzenia a e, sú jeho možnosti e, obmedzené. Nariadenie na, uva, za, zavádza e, povinnosť pri, v prípade výskumu pre dospelých ďalšie pediatrické testy, aby sa riešili problémy pediatrických liekov, teda liekov pre deti. Teda pri príprave druhej správy, kde si musíme veľmi e, dobre uvedomiť, čo riešime, e, musíme si sa spýtať, či nové produkty e, vyhovujú liečbe detských ochorení a a nariadením ešte správo chceme zaplniť existujúce nedostatky. Um, uh, ako jeden z vás povedal, uh, jedným z trendov v súčasnej medi- medicíny je personalizovaná medicína. Pýtame sa preto, či uh, dostatočne sa sústreďujeme na detské lekárstvo. Či zároveň však sa snažíme pozrieť na ekonomický vplyv tohto nariadenia, ktoré sa osobitne zameriava na pohodu a iniciatívy, ktoré poskytuje. Teda získať e, dôs, e, e, dôkazy je naš tým problematickým stavebným kameňom, ale snažíme sa aj tu. Dúfame, že ešte tento mesiac spustíme konzultácie s verejnosťou, aby ak, aktéry mohli na štúdie zareagovať je dôležité vypočuť každý hlas, než e, e, tú správu dopracujeme. To sa týka pediatrov a podobne. Komisia teraz nemôže nejakým spôsobom formulovať závery. Nevieme vám povedať teraz ešte, ako sa bude pokračovať e, ale e, správu chceme doplň, dopracovať v priebehu roku 2017. Najskôr sme si mysleli, že projekt pediatrických liek treba vidieť v, v kontexte ďalších aktivít e, a začať v júni tohto roka. A takisto sa má týkať predpisu o prístupe k liekom. Takže Nariadenie o e, liekoch pre deti je špecifickým a dôležitým nástrojom e, v procese liečenia detí. Snažíme sa e, v tejto oblasti rozvinúť medzinárodnú spoluprácu a v septembri sme zvolali na stretnutie medzi expertmi EMA a FDA v USA v snahe o spoluprácu na obidvoch stranách Atlantiku, aby sme zistili, či je dosť eh, priestoru na tejto eh, otázke, keďže dovolte, aby som na záver eh, položila odpoveď na špecifickú otázku týkajúcu sa onkologických pacientov, detských onkologických pacientov. Toto sme ešte raz analyzovali v spolupráci s EMA a pokiaľ ide o čísla, mohli sme schváliť 11 liekov v priebehu 10 rokov pre onkologických detských pacientov. Nie je toho veľmi veľa, ale pred týmto nariadením sme mali iba tri výrobky, tri produkty. Takže čo sa týka počtu, je to oveľa lepšie, ale netreba zabúdať na oveľa zložitejší obraz, eh, ktorý um, nám opíše záverečná správa. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. Musím len pripomenúť, že e, termín, konečný termín pre pozmenujúce návrhy e, bude na poludnie 9. novembra a hlasovať sa bude koncom decembra. Teraz ešte je tu ďalší bod na programe. Ďalšie stretnutie e, to bude 21. novembra v Štrásburgu. Veľmi pekne vám ďakujem a e, môžem schôdzu uzavrieť. Dovidenia.